Eh, buenos días. Perdón, perdón, perdón. Perdón por el retraso. La verdad es que han sucedido varios. Dostali sme eh, viaceré problémy eh, praktickej povahy. Mm, auto, čo ma malo odviesť, eh, prišlo neskoro a musel ísť rôznymi obchádzkami, aby si ja vyhol doprave, takže to riešenie bolo ešte horšie a prosím, ospravedlňte ma, ja nenavidím, keď e, chodím neskoro, hlavne na schôdzi, ktorú predsedám a ospravedlňujem sa všetkým, čo sú tu aj tlmočníkom, aj sekretariátom. Keďže s, e, ideme na čas a musíme mm, tu predniesť vysvetlenia, e, musia ma skontaktovať kolegovia, ktorí išli do, z Bangladešu a povedať mi niečo o svojej misii, takže dáme slovo um, pani, pánovi Weidenholzerovi, aby začal. Ste pripravení, Jozef, aby ste začali svoje vysvetlenie o ceste do Bangladešu? Ďakujem, pani predsedajúca. Takže minulý týždeň od 16. do 20. februára sme boli v Dake. Bezpečnostná situácia ako taká bola eh, dosť nap- nap- Situácia sa žiaľ e, vyvíja negatívnym smerom. Mali sme e, veľmi dobrú prípravu e, vďaka nášmu zastapeniu v Bangladeši. Mm, Veľvyslanec bol celý čas s nami, vynikajúco sa o nás staral. Chcel by som sa poďakovať aj spolupracovníkom sekretariátu, ktorí teda odvedli vynikajúcu prácu a veľmi dobre to pripravili. Eh, mali sme 23 stretnutí s rôznymi eh, zainteresovanými subjektami a eh, bola to teda veľmi intenzívna cesta. Žiaľ, nedostali sme sa mimo dáky aj v dôsledku bezpečnostnej situácie. Hlavným bodom bol, boli tragické udalosti v Rana Plaza pred dvomi rokmi, kde sa teda zrútila fabrika a pochovala tisíc ľudí. To bol aj e, dôvod, prečo sme sa na tú cestu vydali, aby sme zistili, ako sa zmenila situácia pracovných práv e, a práv pracujúcich v Bangladeši. Skonštatovali sme, že podľa programu Akord došlo k niektorým zásadným zlepšeniam. Bezpečnosť pri práci sa vyvíja pozitívne Ehm, sú tam už aj také zárodky nejakých sociálnych rokovaní, rokovaní sociálnych partnerov, aj keď e, odbory stále sú skôr také rudimentárne. Nezodpoveda to tomu, čo by v zásade bolo potrebné, no ale napriek tomu sme dosia- videli e, do, dosť e, zrejmý pokrok. Intenzívne sme sa zaoberali aj otázkou občianských práv, slobody prejavu a tak ďalej Konštatovali sme, že je veľmi živá eh, mediálna obec eh, a viacerí nás ale upozorňuje na to, že nie je naozaj jednoduché byť eh, slobodný, slobodne vyjadrovať svoj prejav, takže sloboda médií ešte stále mm, dáva e, možno určitú zamienku na nepo, znepokojenie. No a potom ešte e, zahraničné príspevky pre NGOčky v budúcnosti bude prísnejšie kontrolovať e, vláda, mm, pokiaľ pôjde o krajiny ako je Rusko a podobne, kde e, podobné argumenty zohrávajú úlohu. Takže veľmi sme e, intenzívne poukazovali na to, že je to veľké obmedzenie bolo by to veľké obmedzenie možnosti práce mimovládnej organizácie a práve mimohľadné organizácie v súčasnej situácii v Bangladeši zohrávajú dôležitú, s dôležitým faktorom. Avšak eh, naznačovali nám, že by to bolo potrebné, eh, pretože takto sa dá potlačiť aj nejaká teroristická aktivita. Tieto argumenty poznáme dostatočne z diskusie s inými krajinami. Pre nás bolo dôležité poukázať aj na teda uplatňovanie trestu smrti. Z európskeho pohľadu sa to nedá len tak akceptovať. Eh, túto situáciu teda eh, veľmi podrobne skúmame a v každom ohľade eh, chceme proti tomu vystupovať. Stále dochádza k tomu, že Medzinárodný súdny dvor, ktorý skúma udalosti z roku 1971, že teda dochádza aj k vyneseniu rozsudkov smrti, ktoré sa potom aj uplatňujú. No a potom e, práva žien a detí. Ešte stále sa teda ženy sú vydávané vo veľmi e, mladom veku. A čo sa týka práv žien, tiež tu ale boli dosiahnuté, e, bol tu dosiahnutý veľký pokrok. Takže toto naozaj teraz veľmi zrýchlika. Ďalším bodom boli pôvodné mm, menšiny. Otázka teda bola, či to budú indigenous, alebo či sa budú označovať nejakým iným pojmom. A ide teda aj o nejaké majetkové pomery a tak ďalej. No a viackrát sme poukázali na to, že je to pre nás dôležitý fakt – a myslím, že jeden z dôsledkov tejto cesty by mal byť aj to, že v tomto výbore sa budeme zaoberať tým zaberaním pôdy nielen v Bangladeši, ale vo všeobecnosti. Mm, a posledný bod, ktorý by som to ešte uviedol, často diskutovaná bola aj e, situácia Rohingov, ktorých teda tá situácia tu tak bangladežské e, úrady akoby zľahčovali, ale my si myslíme, že v budúcnosti môže tu vzniknúť veľký problém e, vzhľadom na to, že teda môže byť taký prílev cez hranice. Uh, hovoril som už o bezpečnostnej situácii od 5. januára kedy bol roko z posledných parlamentných volieb, sú určité zrážky v celom Bangladeši. Bolo viac než 60 mŕtvych. Dokonca sme dostali také informácie, že 7 až 10 tisíc príslušníkov opozície bolo zatknutých a vláda je toho názoru, že bola legitímne zvolená. Sú aj volania po nových voľbách, opätovných voľbách, takže e, ťažko to riešiť, keďže obe strany trvajú na svojich pozíciách a tie argumenty v diskusiách prevládajú také, že sa to, správanie dneška ovdôvodňuje nejakými vecami z minulosti, Čiže nevideli sme nejaký priestor, kde by mohla vzniknúť taká kompromisná zóna. Veci sú veľmi Eh, veľmi eh, zablokované a mnohí pozorovatelia, hovorili sme aj s nezávislými pozorovateľmi, mali sme príležitosť eh, napríklad hovoriť s Mohamedom Junusom a mnohými ďalšími, s novinármi, s ľuďmi z medzinárodného spoločenstva. Ich hodnotenie je v zásade všade také, že ak sa nič zásadné nezmení v nadchádzajúcich týždňoch, tak je možné, že sa situácia vyostrí, môže dokonca vyústiť do občianskej vojny. No a ako sa už aj bude tá situácia vyvíjať, môj osobný názor, čo sa stane, keď napríklad v úvodzovkách by iba to viedlo k tomu, že by bola úplne vylúčená opozícia. Podmiňovacím spôsobom by som mohol povedať, že to by mohlo dať priestor nejakým iným eh, hnutiam a silám, prúdom, ktoré možno iba čakajú na to, aby začali konať prostredníctvom teroristických prostriedkov. Takže Bangladeš ako moslimská krajina v zásade to všetko veľmi dobre e, zvláda, ale je tu to riziko, že o pár mesiacov tu bude živná pôda pre takéto extremistické skupiny, čo nechceme spolu s tými, ktorí v Bangladeši teda vládnu. A to by naozaj mala byť pre nás príčina intenzívnejšieho zaoberania sa s touto krajinou. No a je možno eh, aj polutovania hodné, že sme včera skonštatovali, že bol vydaný zatýkač proti vodkyni opozície Karlasia a ešte nebol vykonaný ten zatýkač, ale vieme, že osoba, ktorá bola pri tomto rozhovore, je medzi časom zatknutá a určite by to bolo veľmi dramatické vyostrenie udalosti, ak by Karivasia nech už e, sa to odôvodní akokoľvek cez korupciu alebo, to, alebo niečo také. To zatnutie samotné by bolo určitým znakom, ktorý by bol veľmi problematický. Takže toľko moja stručná správa. Viem, že teda som rozprával možno trošku dlhšie a ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Jozef. A teraz pán Karsky, chcete slovo? Vy ste tiež boli členom delegácie.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 zbytnosti. E, v prvom rade sa chcem poďakovať nášmu sekretariatu a tiež našej, nášmu zastúpeniu únie v DAKE. Celý náš sekretariat, ako aj zahraničné služby Európskej únie pripravili veľmi bohatý program, ako sme počuli, 23 schôdzok s predstaviteľmi vlády, opozície, odborov, spoločenských organizácií, aj novinármi. A tento veľmi intenzívny program nám umožnil zorientovať sa dosť e, dohlbky v tom, čo sa v súčasnosti deje v Bangladeši. Chcem ešte doplniť, že e, základným prvkom e, nášho zájmu boli pracovné práva. Bangladeži ide o dosť e, slabé odbory, ktoré e, zahraňajú sotva 2% pracovníkov a to nie vzor, ktorý pomáha Mm, v budovaní mm, a podpore práv zamestnancov ani v najzákladnejších právach, ako napríklad bezpečnosti a pracovnom čase a ani aby deti neboli zamestnané v eh, odevnom priemysle, aby sa tieto práva plnili. No, zaznamenali sme istý pokrok v tejto oblasti v poslednej dobe a v posledných mesiacoch Naraz e, to e, počet registrácií e, nových odborových zväzov. Uvidíme, či to je ozajstný narast organizácie v odboroch v tomto štáte, alebo nie, no je tu pozitívna tendencia. Druhá otázka, ktorú chcem ohlásiť, je pozitívne kroky naplnené v Bangladeži spolu s Európskou úniou a jej inštitúciami. Jeden z takýchto programov, ktoré sme mohli vidieť, sa týka detí. Tu na, mm, s našou pomocou e, bol e, spustený program, e, v ktorom deti dostávajú doklady totožnosti a keď nie doklad, nie ani človek. No my sme rozprávali s týmito deťmi aj s osobami, ktoré vykonávajú tento program a v situácii akéhokoľvek ohrozenia tieto deti sa ľahšie dajú identifikovať a nie sú anonimné. Keď hovorili, že keď rozprávajú s policiou a majú dokáže to znostiť, tak e, ináč e, s nimi zaobchádzajú a mm, cítia sa bezpečne a bolo dobré, aby tento program sa rozšíril, nebol len pilotný, ktorý sa deje v DAKE, ale aby mohol byť rozšírený aj na ďalšie časti tohoto 160 e, miliónového štátu. je to v tej oblasti e, stredný štát, ale v európskom meritku 160 miliónový štát by bolo veľa väčší. A mm, ďalšia otázka sú práve žen v Bangladeši. Na jednej strane e, zaznamenávame ohromnú feminizáciu aj e, vlády tohoto štátu. Najdôležitejšie miesta v štáte, hoci je to muslimský štát, e, zobrajú ženy. Um, premiérom, premiérkov je žena, vedúca opozície je žena, predsedkynia parlamentu je žena. To by ukazovalo, že tu nie sú že, e, žiadny odpor voči e, obsadzovaním najdôležitejších pozícií ženami. Na druhej strane zároveň treba signalizovať e, vláde Bangladešu, aby e, plnili medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú práv žien. Bangladeš štát, e, ako aj rozhodná väčšina štátov, ktoré sú signatári dohovoru OSN o právach žien, ale zároveň je jeden z malých štátov, ktoré ohlasili E, výhrady voči tomuto dohovoru a e, v súvislosti s tým by bolo pri e, nasledujúcej príležitosti im signalizovať nutnosť zrušenia týchto obmedzení, aby mohli byť tieto naplno realizované ustanovenia tohoto dohovoru. A počas troch dní sme mali viac ako 20 Eh, stretnutie, ale eh, pristali sme o 5.50 a prvé stretnutie sme mali tam už o 8 ráno. Así han dejado ustedes, han dejado ustedes. Takže ste e, veľmi e, vysoko e, nastavili laťku pre reprezentácii Európskeho parlamentu v Bangladeši a to treba, keď cestujete do iného štátu. Teraz pán Tanak má slovo. Uh, Ďakujem, pani predsednička Vy ste dvakrát opísali e, Bangladeš e, ako moslimskú krajinu a je to síce krajina, kde je muslimské náboženstvo, ale je to sekulárny štát, na to treba pamätať. Je to veľká krajina, e, o ktorú som sa veľmi zaujímal. Pred 6 rokmi som bol na čele delegácie tohto parlamentu v rámci pozorovateľskej misie na predchádzajúcich voľbách. Je to krajina s veľkou diasporou, Bengol, eh, eh, my máme teda veľkú komunitu Bangladešanov v Londýne, takže eh, myslím, že z toho plyne aj potreba, aby sme chápali Bangladeš ešte lepšie u nás. Takže ja neviem presne, teraz nepočul som, kto bol na čele tej misie a stiažoval sa o, na zákon o tých zahraničných daroch. E, možno, že je tu určitá analogia s Ruskom, teraz ja to teraz veľmi úzko e, sledujem, ale nemožno vôbec e, porovnávať to, ako sa Rusko stavia k mimovládnym organizáciám a snaží sa ich v podstate odsunúť nabok a medzi tým, ako sa k ním stavia Bangladeš, pretože Bangladeš bol pri mnoha príležitostiach vlastne prinútený, aby sa zaoberal, aby sa zaoberal týmto problematikou obmedzovania a financovania mimovládnych organizácií. Bangladeš má samozrejme veľa problémov klimatických aj so svojimi e, výrobnými kapacitami a snaží sa tie problémy riešiť. E, e, ďalším problémom je financovanie extremistických džihadistických organizácií zo strany štátov zálivu, zálivu a ja som toto videl vlastne v priamom prenose, tak povediac. Videl som e, veľmi e, dobre financovaných politikov a e, právnikov, ktorí vlastne boli najatí na to, aby obhajovali vojnových zločinov, zločincov. Takže ide o to, aby sa zabránilo tomu, aby Sádzka Arábia a Kuwait mohol posielať peniaze do tejto krajiny e, s cieľom radikalizovať e, krajinu, e, ktorá je tradične umiernená a v ktorej, v ktorej náboženstvo nezohráva tradične rozhodujúcu rolu v politike. Takže nemali by sme, mali by sme byť opatrní, e, keď robíme tieto paralely medzi tým, čo sa odohráva v Bangladeši a v Rusku. To sú úplne dve odlišné krajiny. Bangladeš čeli úplne iným výzvam a myslím, že by sme túto krajinu mali maximálne podporovať. Je to strategicky významná krajina je to e, zároveň e, taký žiarivý príklad toho, ako možno riešiť problematiku vzdelávania žien a podobne. To pomerne výnimočné v e, islamskom svete. Tanok Ďakujem pán Tanok za vaše úvahy a za to, že ste doplnili pohľad na Bangladeš. Ja si myslím, že by sme mali sa snažiť získať krátku písomnú správu o tejto misii na ktorú môžu vypracovať e, poslanci, ktorí e, cestovali na túto misiu a e, predložili na sekretariat na no, vzhľadom na mm, všetky naše cesty by bolo dobré, aby táto správa bola uložená pre históriu a preto sa chcem poďakovať a bolo by dobré, aby e, sme mali e, k dispozícii písomnú správu tejto misii. Pán Kaskisi, chcete slovo? Tak, chciałbym, żeby jednak tutaj... E, chcem, aby tu v... neostali žiadne nedorozumenia. Nemôžem súhlasiť s stanoviskom pána Tanoka, hoci je z mojej politickej skupiny Prvá otázka. Možno to bola vec e, tlmočenia. Prvá otázka, ktorá sa týka to, či to je osinský štát alebo nie, tak e, e, forma a ústavné e, predpisy sú dôležité Na no, z rozhovoru s osobami, ktoré sú súčasťou národnostných menšín, ale aj náboženských menšín, vyplýva taký obraz, že v praxi je to štát, ktorý e, tieto osoby popisovali ako štát e, a islám ako štátne náboženstvo. To je prvá otázka. A druhá otázka, jednoduchých e, porovnaní medzi ruským modelom a tým, ktorý sa prijať e, v Bangladeži veci obmedzenia plynutia prostriedkov do mimovládnych organizácií. E, nikdy sa nič neopakuje a nedie rovnako a nikdy nič nie je predmetom tých istých riešení a fakt je, že má byť e, prijatý e, všeobecný predpis, e, ktorý má platiť na príliv finančných prostriedkov zo zahraničia do mimovládnych organizácií, ktorý to má sťažovať. Ako nám povedali tí, ktorí sú darcami takýchto prostriedkov, môže e, to e, spôsobiť takú situáciu, aj keď podmienenú, že vláda vždy bude v stave e, pri svojej ľuboboli zrušiť financovanie také organizácie, ktorá dostáva peniaze zo zahraničia. Ďalšia vec je, že, že a, všetkými zámermi e, takéto naredenie je pripravené a mm, má byť zavedené, ale mm, môže byť, e, že zámerom je obmedziť e, prístup k prostriedkom, ktoré sa môžu využívať mimovládnymi organizáciami mm, na teroristické účely, pretože v tomto prípade je to jasné, že to je, má byť všeobecný predpis, e, ktorý e, nemá konkretizovaný obsah a počas našej návštevy sme sa e, stretli s občanským spoločenstvom, ktoré sa s obami vyjadrilo na túto tému a aj štátny orgán, ako je komisia, ktorá sa zaberá ochranou ľudských práv, nám signalizovala tento problém, že aj pre nich e, je to vážny problém. Vojna s terorizmom, samozrejme áno, ale nie mechanizmami, ktoré môžu odvodniť e, ukončenie práce všetkých mimovládnych organizácií. Samozrejme, e, sú tu rôzne resentimenty ešte od 91. roku. A, mm, každý má právo na obhajobu aj najväčší zločinec aj tí, ktorí boli v Norimberskom tribunáli, mali obhajcov, ale to neznižuje nejako ich e, e, uh, uh, vinu. Señor Tanok, un minuto, señor Tanok. El eh, señor Weidenholzer había pedido la palabra. Acaba... Ešte chvíľu, pán Tanok. Pán Weidenholzer požiadal o slovo. Skončíme eh, potom v tejto minidebate a potom dám slovo, alebo chcete vystúpiť predtým. Tak, pán Tanok. Myslím, že to bolo uh, nedorozumenie. ale hovoril som o tom, že sú financovaní veľmi drahí britskí právnici, ktoré, E, e, ktorých si najúmajú e, určité spoločnosti z štátov zálivu a v podstate títo obhajujú teroristov. To znamená, tu na nejde o to, že by som hovoril o v tejto súvislosti o mimovládnych organizáciách, e, ktoré majú posilňovať občianskú spoločnosť, ale naopak ja tu hovorím o tých, ktorí prispievajú k radikalizácii e, a k, v podstate e, zo, k, k, tým, k tým stimulom, ktoré prichádzajú zo Saudskej Arábie a iných krajín. Samozrejme, Bangladeš je v 90% eh, moslimská krajina a to sa prejavuje vo verejnom živote, ale eh, to, tá ústava je, je sekulárnej povahy, podobne ako v Pakistane a my by sme sa mali snažiť zachovať eh, tento sekulárny charakter Bangladeša ako demokracie. Ďakujem. Bueno, yo creo que está clara la... Dobre, tak myslím, že stanovisko kazuje jasné. Pán Weidenholzer. Takže súhlasím s tým. Bangladeš je pre nás dôležitým partnerom. Je to taký, taký príklad eh, možného vývoja. Je to krajina s prevažne moslimským obyvateľstvom. Eh, napriek tomu teda sa vyvíja sekulárne. To je veľmi pozitívne Tiež by to mohol byť určitý príklad pre iné krajiny. Takže ja e, plne súhlasím s tým, že málo krajín je takých, kde by bol kde by e, malo smerať viac našom záujmov, než je Bangladeš. Možno by to bolo potrebné vnímať e, trošku inak. Naši zástupcovia v Bangladeši veľmi intenzívne poukazujú na to, že e, možno sa tu vylieva dieťa s vaničkou, možno, že sa tu e, zakazujú veci, ktoré by sa a ktoré ani zakázať nechcú, čiže e, možno tie argumenty poukazujú na niečo iné, než čo tým vlastne malo byť dosiahnuté. No ale krajiny ako Bangladeš to sú krajiny, s ktorým potrebujeme bezpečnostné partnerstvo, máme spoločné bezpečnostné záujmy v tomto regióne. A teda si myslím, že tieto otázky, ktoré ste právom spomenuli, treba prebrať aj z iného pohľadu, teda nielen pokiaľ ide o tento pokus Eh, inak zaobchádzať s mimovládnymi organizáciami. Ja by som to snáď ale ešte súkromne rád podrobnejšie vysvetlil, pretože v zásade som toho istého názoru. Je to otázka, s kým spolupracujeme, s ktorými skupinami a s umienenými moslimskými zoskupeniami eh, máme dočinenia a mali by sme robiť všetko preto, aby sme zabránili tomu, že sa udejú veci ako v niektorých arabských krajinách, kde v zásade umiernené moslimské hnutia sa preklopili do skôr takých radikálnejších, takže o pol hodinu neskôr tu budeme môcť intenzívnejšie diskutovať, keď sa budeme zabrať Syriou. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo zástupcovi Európskej služby pre zahraničné činnosti, pán Tomáš Miklason, eh, na krátku dobu, pretože už e, dlho sme zvenovali rozprave. On je zodpovedný za Bangladeš a okrem iného aj za mnoho štátov v Ázii. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť veľmi stručne. My podobne máme veľké obavy z udalosti z nedávnej doby v Bangladeši, eh, jednak to násilie eh, všeobecné aj cielené, eh, väzby, uväzňovanie politických lídrov a stav politického dialogu medzi hlavnými politickými stranami. Toto všetko sú dôvody na obavy, ale ako sme si vypočuli, je veľa oblastí, v ktorých treba spolupracovať s Bangladešom. Máme veľa záujmov, ktoré máme spoločné, dobré vzťahy na úrovni obchodu. Bangladeš e, sa uvádza ako taká modelová krajina v niektorých, e, z niektorých hľadísk a pokiaľ ide o ďalší e, vývoj, e, tie naše vzťahy sú teda veľmi e, dobré. Máme podobné problémy v oblasti zmeny klímy a podobne, takže preto tá návšteva je dôležité naďalej sa angažovať v Bangladeži a delegácia SSVČ a komisie tento týždeň pôjde do Bangladeša a bude podrobne diskutovať o riade, riadení e, ľudských e, právach, migrácii, rozvoji a obchode. Takže e, treba sa stále angažovať, e, pozerať sa na to, čo máme spoločné, využívať ale zároveň možnosti, aby sme mohli vyjadriť svoje obavy a výhrady, keď na to je dôvod. Preto som preto si cením e, tohto záujmu a určite budeme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch e, v kontakte. Ďakujem, pán Nicholson. Teraz dám slovo veľvyslanectvu. E, veľvyslankyňa bola pozvaná, ako je tomu vždy, keď prebráme tretí stát. Veľvyslankyňa teraz venuje na zasadnutí SEDA, ktoré prebieha v tomto čase a teraz pani Parvin um, bude vystupovať e, v mene veľvyslankyne. Ak chcete sa viac slova, tak vám ho dám a, a mohli by ste nám aj povedať, aké je stanovisko uh, Bangladešu k SEDAV a či uh, pristúpite k nemu úplne, alebo či budete zachovať svoje výhrady. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička za slovo. E, v mene veľvyslanectva chcem pod výbor pre ľudské práve Európskeho parlamentu informovať o tom, že e, bangladejská vláda rozšírila e, svoju pomoc návšteve z Európskeho parlamentu 16. a 23. februára. Európska únia je dlhodobým partnerom pre Bangladeš a e, my chceme e, vyjadriť aj teraz e, veľkú vďaku za podporu Bangladešu, ktorú poskytujete v oblasti rozvoja a posilňovania ľudských práv. Európsky pra- parlament prijal 16. A januára 18. septembra minulý rok dve, dve uznesenia o Bangladeži, kde e, sa vymedzuje proti nedemokratickým postupom v krajine a e, kde sa vyjadruje k e, súčasnej politickej situácii v krajine. Takisto sa tam hovorilo o tom, že boli zabití nevinní ľudia v teroristických útokoch. Ale treba e, povedať, e, že ľudia, e, samotní ľudia v Bangladeži odmietajú takéto útoky a želajú si pokračovať vo svojom bežnom, normálnom živote. Možno, že si ste už inf- že ste už boli informovaní o tom, že Bangladeš vykonal mnoho krokov na posilnenie ľudských práv a tieto iniciatívy e, pokrývajú aj e, právne a e, politické reformy a zároveň aj reformy, ktoré sa týkajú zlepšovania podmi- pracovných podmienok pracovníkov. 20. oktobra minulý rok sa tu v Bruseli stretli zainteresované strany a ten pokrok bol náležite ocenený. Zároveň e, sa urobil veľký pokrok aj v zlepšovaní podmienok, e, pracovných podmienok v továrni v Takem. My sa budeme naďalej snažiť rozvíjať aktívnu spoluprácu s Európskou úniou v oblasti rozvoja a demokracie. E, sme presvedčení, že takáto spolupráca je vzájomne výhodná, je vo vzájomnom záujme. Ďakujem vám. Gracias. Eh. Ďakujem tá rozpráva trvá trošku viac, ako e, sme e, predpokladali. Na, no, v každom prípade sa treba poďakovať e, poslancom, ktorí vycestovali do Bangladešu za ich snahu aj za osoby, ktoré cestovali s delegáciou. Je dôležité, aby tieto títo, ktorí cestovali do Bangladešu, boli spojení s Bangladešom. V ďalších mesiacoch by mohli informovať nás výbor, aby boli tiež spojení s e, Európskou službou pre zahraničné činnosti, aby vy ste boli e, tiež v kontakte s e, veľvyslanectvom, aby sme mali aktuálne informácie. Ďakujem všetkým za spoluprácu a teraz ideme analyzovať správu o ľudských právach a technológiách a incidentoch, systémoch zistenia detekcie a e, ostrahy a spehovania v tretich štátoch. Teraz e, dáme priestor, aby odišli, zostali tým, ktorí musia odísť a hneď dáme slovo pani Šake. Chcem vám pripomenúť, že začíname túto prácu 21. januára sme začali, keď sme urobili e, s, um, spoločné vypočutie s výborom INTA a chcem sa poďakovať pani však za jej prácu pri vypracovaní tejto správy v tejto oblasti, ktorú tiež e, pozná. Lehota na predkladanie poznúcich návrhov je 23. marca na paludne a e, dám e, slovo pani Šake, aby nám povedala niečo o jej návrhu správy. Ďakujem, pani predsednička, kolegyňa a kolegovia. Myslím, že je jasné, že E, technológia a ľudské práva a najmä e, masový dohľad nad ľuďmi je niečo, čo treba neod, bezodkladne riešiť. Minulý týždeň sme boli svetkami masového hakovania v podstate e, zo strany orgánov Spojených štátov. Šifrovacie kľúče k miliónom kariet boli ukladnuté a Samozrejme, e, toto e, jasne podkopáva globálne právo ľudí na súkromie a to je veľmi bolestné. E, tieto a podobné udalosti zamerané proti ochrancom ľudských práv, blogerom, no, novinárom, disidentom sú čoraz častejšie. Takže sú samozrejme aj e, bezpečnostné otázky, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. O tom nemôžeme všetkom dnes podrobne e, diskutovať, hoci si to zasluhuje podrobnú diskusiu v parlamente. My potrebujeme e, vypracovať inteligentnejšie, aktuálnejšie nariadenia, ktoré práve ustanovujú tieto zásady ochrany základných slobôd, a to práve v dobe, kedy nové technológie majú taký zásadný dopad Mm, to by bol v podstate taký krok pred eh, a táto správa chce byť eh, takým eh, krokom vpred aj v rámci spolupráce o výboru pre obchod a vašim výborom práve vo vzťahu k takým udalostiam, o ktorých som hovorila. Nové technológie umožnili na jednej strane rozkvet základných ľudských práv, prístup k informáciám, E, slobodu e, slova a umožnili e, veľmi sofistikované zdokumentovanie porušovania ľudských práv a takisto pomáhajú k transparentnosti a zodpovednosti, ale na druhej strane sa tieto technológie používajú na útlak a to je samozrejme v rozpore s univerzálnymi právmi človeka. E, sledovanie, stopovanie, odpočúvanie a podobne. Toto všetko má veľmi závažné dôsledky na, pre ľudské práva. Aby sme toto chápali a, a primerane na to reagovali, aby sme si uvedomovali, čo vlastne, o čo ide a aké opatrenia treba prijať. Musíme sa pozerať na tie technické špecifikácie a podrobnosti a, a meniacu sa diam, dynamiku celého kontextu, v ktorom sa toto všetko odohráva. Toto je vlastne základný prístup v rámci toho inteligentného e, prístupu. Samozrejme, často sa môže používať ako zámienka ochrana, e, ochrana štátnej a národnej bezpečnosti, keď sa porušujú ľudské e, práva. A samozrejme, treba tento aspekt sledovať vo všetkých, na všetkých rovinách, či už sú to Eh, aspekty vnútornej zahraničnej politiky, obchodu a podobne. My musíme teda sa snažiť pomáhať ľuďom, aby sa vedeli chrániť sami. Je dôležité naučiť ľudí, ako môžu používať a, eh, a to bezpečne eh, využívať nástroje ktoré práve umožňujú prístup k dokumentom o porušovaní ľudských práv a podobne. A my používame aj spoluprácu e, expertov a právnikov, e, aby sme e, lepšie vedeli, ako sa tieto dokumenty môžu dať k dispozícii ľudí a súdov. Samozrejme, je veľa e, technológií, ktoré podkopávajú ľudské práva, ktoré sa vyrábajú aj v Európskej únii. Tam sa točia veľké miliardy. E, treba teda mať inteligentné nariadenia a aplikovať ich. Toto je kľúčové. Nie sú to len otázky, ktoré by sa mohli riešiť na medzivládnej úrovni. Samozrejme, otázkou je aj export, vývoz takýchto technológií, ktoré umožňujú hackovanie a podobne, ale musíme sa zameriať aj na e, to, aké dôsledky majú tieto technológie na e, ľudské životy a zaoberať sa aj normami Európskej únie, napríklad normami, ktoré sa týkajú možnosti odpočúvania v rámci telekomunikácií a mm, príslušnými požiadavkami a, to, a tým, čo tieto požiadavky môžu mať za následky. E, to znamená, že veci, ktoré umožňujú, alebo technológie, ktoré napríklad umožňujú odpočúvanie a podobne, to je niečo, čo by sa v Európe mohlo použiť len ako také zadné vrátka v prípade, že tomu bude predchádzať súdny, e, súdne rozhodnutie a podobne. Takže my by sme sa takisto mali zaoberať aj e, zraniteľnosťou našich softverových systémov, ktoré, sa takisto môžu, ktoré takisto môžu byť zneužité. My vnímame narastajúci trend e, cenzúry masového dohľadu vlád e, na celom svete. Často sa tieto, sa tieto opatrenia snažia legitimizovať dôvodmi národnej bezpečnosti alebo E, napríklad aj IGF, ITU a iné fóra e, sa do toho zapájajú e, a tie otázky sa tam riešia. Aj tam potrebujeme mať zastúpenie Európskej únie. Takže pri vytváraní týchto inteligentnejších politík e, samozrejme nesmieme brániť ďalšiemu rozvoju týchto technológií a nesmieme znehodnocovať výskum, ktorý sa na tieto technológie zameriava. Ale myslím, že môžeme nastoliť vhodnú rovnováhu. E, minulý mesiac sme mali expertné stretnutie, na základe toho ja som potom, okrem, kde sa o tom hovorilo, ja som e, tú správu dala k dispozícii aj na internete, tak aby všetci, e, ktorí sa v tejto oblasti angažujú, mohli prispieť k tomu procesu vytvárania, navrhovania tejto novej legislatívy a 23. marca je termín na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ďakujem, pani Šake. Ďakujem, pani Šake. Myslím si, že to je e, výborný návrh e, na to, čo tento výbor má e, podporovať a čo by nás malo zaujímať. Sú to fiktívni spravodajcovia, ktorí by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 pani ktorá e, v e, dôsledku osobných dôvodov nemôže byť prítomná dnes a poprosím, aby som ospravedlnil jej neprítomnosť a aby som jej predlžil e, pripojenky k správe. Pani Šake, ja si myslím, že vyjadrenia kolegyne o revolúcii v IT a ľudských právach e, e, je na mieste a vyjadruje to všetko, čo sa e, deje v tejto veci. Je to zaistná revolúcia a musíme počítať s skladmi, že niektoré technologické možnosti sa e, budú využívať nielen na dobré ciele a rozvoj, ale aj sa budú využívať e, proti ľudským právam, proti slobode a proti obhajcom ľudských práv a tak ďalej. Pani e, Godlief e, vypracovala, chce, chce sa poďakovať spravodajkyni za to, že vypracovala uh, dobrú a vyváženú správu. A to uh, preto, e, že je potrebné, aby sloboda a uh, digitálna bezpečnosť sa podporovali, aby uh, sa uh, posilnila uh, úloha um, obhajcov ľudských práv a nezávislých uh, novinárov aj uh, uh, aktivistov a tiež, aby sa e, posilnilo e, právo na slobodu prejavu, právo zhromažďovania a právo združovania sa v internete. Dobre fungujúce e, mediálne digitálne platformy môžu splniť významnú úlohu aj v autoritárnych štátoch, kde v posledných rokoch máme dočenia s väčším prístupom k digitálnej slobode a tiež Máme tu dočenia s narastajúcou aktivitou, e, spoločenskou aktivitou. A štát e, musí zaručiť digitálnu slobodu a neobmedzený prístup k internetu vo všetkých formách styku s tretimi štátmi, e, osobitne v rámci prístupových vyjednávaní, obchodných vyjednávaní, ako aj dialogu týkajúce sa so ľudských práv. V tejto súvislosti návrhy, ktoré sa týkajú e, účinnej uh, za účelom e, regulovania vývozov technológie dvojakého využitia, aj vzhľadom na potenciálne škodlivé účinky, musia byť zdôraznené. Na jednej strane musíme zachovať rovnováhu, aby sme sa vyhli neželaným dôsledkom, aby takéto zákazy sa netýkali napríklad výskumu moderných technológií alebo technológií, ktoré sú potrebné pre mnohé štáty za účelom ich rozvoja. Vzhľadom na úlohu Európskeho parlamentu ako jedného z líderov aj v oblasti eh, ľudských práv a rovnosti, ako aj bezpečnosti digitálnej, musíme e, vyslať silný signál, že informačná komunikačná technológie nemôžu byť e, využívané ako nástroj na presovanie ľudských práv prostredstvom cenzúry a um, prostredstvom zistovania názoru a sledovania e, ľudí. Gracias, señor Jeep. Eh, señor Ďakujem, pán Čip, pán Fajdenholzer. Ďakujem. Môžem veľmi stručne. Myslím, že správa je veľmi podrobná. Diskusie z posledného hearingu sú tam dobre zohľadnené. Naozaj je to na špičkovej úrovni diskusie sú dobre načrtnuté. Snáď by sa dalo v súvislosti s tým ešte e, prepojiť to na prebiehajúcu diskusiu vo výbore LIBE kde sa teda preberá digitálny akt HBS corpus a mohlo by sa to teda uberať podobným smerom. Myslím, že je dôležité, aby sa vyzvili tie možnosti, ako sa môžu jednotlivci sami chrániť. End-to-end -end encryption je niečo veľmi dôležité a všetky pokusy odbúrať to by sme mali vehementne potláčať. Je tiež dôležité poukázať na to, že je to veľká, veľké odvetvie hospodárske. A teda z týchto dôvodov pravdepodobne e, je dôležité nevsadiť len na nejaké, nejakú samoreguláciu, ale predpokladať alebo žiadať aj určitú reguláciu. A pripájam sa e, názoru spravodajkyne, že Európska únia v tejto oblasti má dôležitú úlohu viesť a globálne zviditeľňovať túto otázku. E, a, a, kde, a, a kde, ak nie práve v tejto téme, by mala takto na to poukazovať? Ďakujem. Si muchas gracias, señor Panzeri. Ďakujem, pán Panzeri. Molto, molto brevemente. Veľmi stručne. Na základe tejto diskusie, ktorá prebehla aj prebieha, E, by sa okrem hodnotenia pozitívnych a negatívnych výsledkov nových technológií a dôsledkov pre ľudské práva e, mali e, takisto vážiť aj možnosti práve zahrnutia toho pojmu technologickej demokracie. Samozrejme, zaviesť nové normy, to je veľmi dlhý proces stojíme vlastne tvárou v tvár niečomu, čo je skutočne nové v tejto oblasti. Ale musíme v prvom rade e, pracovať na nových kritériách e, technologickej demokracie. Len tak môžeme lepšie nastaviť tento proces a v podstate odhadnúť aj lepšie dôsledky, ktoré toto má pre ľudské práva. Takže mali by sme sa na to pozerať z tohto pohľadu prvom rade. Gracias. No sé si la señora Šake quiere... Ďakujem, neviem, či pani Šake chce niečo povedať. Perdón, señora Sargentini, no. Prepačte, pani Sargentini, eh, neohlásili eh, vás, ale nebojte sa, dostanete eh, slovo vždy, keď chcete. Uh, I'd like to compliment... Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som na kompliment pani Cháke e, k jej správe. Myslím, že je veľmi dobrá načasovaná a myslím si, že je to veľmi jasné a myslím si, že aj odvážne uvádzate, že masový e, dohľad je vždy neproporčný. S tým súhlasím. A pripomeňme si, že minulý rok bol Snowden druhý e, v teda hlasovaní o Sacharovú cenu u nás v parlamente s podporou všetkých skupín. A preto, keď sa na to pozeráme, vediac, že po Charlie Hebdo e, debata o bezpečnosti a vyšetrovaní opäť e, je na stole, mám obavy, že nedávame ten správny príklad a pripomínam debatu, ktorá sa konala v Rige na Rade ministrov spravodlivosti a vnútra koncom januára, kde koordinátor protiteroristických eh, aktivít vysvetloval ministrom, že od eh, teda Snowdena je tu trend eh, decentralizovať k šifrovanie a ochranu a on hovorí, že je to nebezpečné, pretože to neumožňuje národným orgánom vyšetrovať, pretože ľudia sa tak dobre chránia. A on navrhuje, aby Európska komisia preskúmala, alebo bola vyslaná, aby preskúmala pravidlá vzťahujúce sa na telekomunikačných operátorov eh, v EU, kto, eh, aby teda eh, postupili za určitých podmienok prístupy k týmto kódom. Ak to urobíme, ak sa pokúsime takto obmedziť jednotlivú bezpečnosť ľudí na sieti, čo to bude znamenať pre napríklad e, aktivistov ľud- za ľudské práva v zahraničí a my musíme naozaj e, dať ten správny príklad. E, čo sa týka regulácie exportov, ako zabezpečíme, že nebudeme exportovať software, napríklad takýmto autoritatívnym režimom a na druhej strane, ako umožníme týmto aktivistom za ľudské práva, aby sa chránili, pretože často tie softvery, ktoré e, sa používajú na vyšetrovanie osoby, potlač, utlačanie osoby, to je často ten istý software, ktorý môže využiť táto osoba, aby sa chránila. Software nie je niečo, čo uh, si len tak vyberiete. Ak zakažeme uh, export tanku alebo stroja, to je fyzická vec, ale e, e software to je jedno veľké číslo. Už vôbec, ak sa hovorí o softveri, to už vlastne e, ako predstavá sa ten kód, takže musíme mať absolútnu istotu, že európske podniky nebudú zarábať e, na tom, že budú predávať produkty e, takýmto e, utlačajúcim režimom, autoritatívnym režimom, aby mohli ešte ďalej utlačať svoje obyvateľstvo. Ale ako, sme, ako zabezpečíme, ehm, že tí, ktorí to potrebujú, tí aktivisti pre ľudské práva, že tí ešte môžu fungovať online, robiť svoju prácu a chrániť sa týmto istým softverom. Myslím, že musíme tiež zdôrazniť kapacitu respektíve možnosť e, týchto aktivistov za ľudské práva e, mať veci e, pod kontrolou, mať, mať moc. No musíme teda preskúmať možnosti, ako to celé zaramcovať takým spôsobom, aby sme im, aby sme európskym, aby sme teda um, neznemožnili uh, aktivistom za ľudské práva využiť európsky software. Ďakujem pani Sargentini, na záver pani Šake. Ďakujem. E, teším sa na spoluprácu s vami. Myslím, že je tu veľa priestoru, ako ešte doplniť túto správu. Vždy sme obmedzení počtom slov a je toho veľa, čo by sa tam dalo povedať. E, veľmi pozorne som vás všetkých počúvala. To, čo povedala Judith z Argentíny, nie je to jednoduché určite. E, zároveň, keď sa pozrieme na to, čo sa dá urobiť v kontexte obchodných opatrení, identifikovať, identifikovať niečo ako duálne použitie nie je jednoduché. Nôž má tiež e, dvojaké použitie. Môžete s ním krajať chlieb a môžete s ním zraniť osobu. Takže keď sa budeme zaoberať e, tými exportnými reguláciami, ja som sa e, tomu venovala aj ako poslankyňa vo výbore pre obchod. Čiže keď sa začína týmito ekonomickými dohodami medzi Eh, spoločnosťami, ktoré majú sídlo v EÚ a napríklad vládami alebo orgánmi činnými v trestnom konaní v tretich krajinách alebo potom s telekomunikačnými operátormi, tak vtedy sa začneme vlastne venovať trhom týchto systémov. No a ja by som vás chcela všetkých vyzvať, aby ste si pozreli tie súbory Piracy International. Oni majú uvedené marketingové materiály niektorých podnikov, o ktorých tu hovoríme. A často nie je možná nejaká rôznorodá e, interpretácia, pokiaľ ide o účely týchto systémov. E, tam často ide o vzdielanie know-how, sú tam servisné zmluvy, e, konzultanti, vývoj na mieste v tých tretich krajinách. Takže potom jasne vidíme, že tieto systémy, keď ich využívajú špecifické aktéry, sú vlastne iba na jedno použitie. A myslím, že keď sa pozrieme napríklad na požiadavku licencií pre podniky, predtým než môžu exportovať tie systémy do tretich krajín, e, máme možnosť rozlišovať medzi výskumníkom, ktorý v kontexte výskumu e, potrebuje prískum k tomuto softveru alebo iným technológiám, a tými aktérmi na trhu, ktorí e, to chcú využívať za účelom, o ktorom teda tiež vieme a používajú to potom e, proti ľudským právam. Napríklad momentálne existuje systém, kde prakticky nie je žiadna um, regulácia, žiadne požiadavky na licencie, no a v dôsledku nedostatku transparentnosti, aké systémy sú predmetom obchodovania, aké sú tam implikácie, umožňujeme vlastne niečomu, čo už teraz je taký veľmi čierny trh podnikov e, s menami, ktoré asi nikto ešte z nás nikdy nepočul a oni sa teda mm, podielali na veľmi špiramom obchode. Čiže musíme sa pozrieť na ekonomické transakcie, musíme sa pozrieť na licenčné požiadavky a potom budeme vedieť rozlišiť, rozlišiť medzi legitímnym účelom, ktorý je teda pre výskumníkov, aktivistov za ľudské práva a, a nelegitímnym účelom, e, teda tí, ktorí sa snažia potláčať práva. No a ak sa e, takto neobmedzenie môžu predávať tie technológie aj zločinským sieťam, trajistickým sieťam, tak to má e, veľký dopad a je to veľmi naliehavá otázka. Týka sa to aj bezpečnosti, strategických úvah a v tomto výbore samozrejme kľúčovo významné sú aspekty ľudských práv, no ale dúfame, že mm, predtým, než e, bude termín na predloženie pozmeňovacích návrhov, budeme mať ešte možnosť posadiť sa s expertami, e, prebrať si to e, a presne sa zamerať na to, čo musíme riešiť, aby tam neboli nejaké neželané účinky. Samozrejme musíme už začať, pretože status quo momentálne je neakceptovateľné. Muchísimas gracias, señora Shake. Ďakujem veľmi pekne, pani Šaka. Chcem eh, vyzvať všetkých kolegov, aby eh, spolu pracovali s eh, pani Šake pri vypracovaní tej správy prostredníctvom svojich pozňujúcich návrhov a teraz ideme prejsť k vypočutiu o slobode náboženstva alebo presvedčenia alebo vyznania pre kresťanov a ďalšie náboženské menšiny na Blízkom východe. Chceli sme mm, pripraviť toto vypočutie, pretože sa domnievame, že je veľmi dôležité, aby sme analyzovali, aká je situácia e, s nedostatkom e, slobody e, náboženstva v mnohých štátoch Blízkoho východu a je pravda, že v rôznych situáciách z e, jasného prenasledovania menšín, hlavne na kresťanských. E, Rada v 2013 prijala e, smerovanie, ktoré sa týka slobody význania, a to sú usmernenia pre Európsku úniu, ale pravda je, že sloboda vyznania, ktorá je starová špirácia ľudstva, nadalej neexistuje v mnohých štátoch sveta Konkrétne v tejto chvíli na Blízkom východe situácia je veľmi zložitá. Minulý týždeň um, teroristická skupina um, sa prihlásila uh, k stiaťu uh, 21 kopských kresťanov vo svojich videách a len um, týždeň predtým uh, v parlamente v Strasburgu sme žiadali oslobodenie Raif Badawi v Saudskej Arabii. To je novinár a bloger, ktorý e, vytvoril web, ktorý sa venoval e, náboženským a slúženským e, slobodám a vláda ho odsudila na 10 rokov vo vezení a, 10, a, a tisíc ranbičom. bičom. Ďalej prostredníctvom okupácie Iraku rozumí socialistickými štátmi tiež e, nastáva porušovanie ľudských e, práv a národnostných náboženských menšín voči e, zraniteľnejším vrstvom spoločnosti a za týmto účelom sme e, pripravili toto vypočutie spolu s delegáciou pre Mašre, ktorú e, predseda naša kolegyňa, ktorá tiež vystúpi. Dnes sú tu medzi nami osoby, ktoré sú odhodlane venované svojim osobám a obhajové tejto potrebe zachovať slobodu vyznania. Je tu e, otec Nao Samur, ktorý je z e, jezuitského útulku v Sýrii a pán Daniel Hoffman, ktorý z organizácie Middle East Concern a vy nám hovoril o celom regióne pán William Spencer, ktorý je výkonný riaditeľ e, Ústavu pre medzinárodné právo a ľudské práva pani Alison Smith, riaditeľka um, International Criminal Justice Program, teda No Peace Without Justice a pani Esther Kattenberg z organizácie Open Doors International a tiež je tu otec Mura nás sa k nám pridá uh, otec Mura Abu Saif, uh, ktorý uh, je riaditeľ jezuitského projektu, ktorý má tiež e, styk s tou strašnou realitou. Nebudem už hovoriť oveľa dlhšie, najprv na slova otcovi na Osamur na 15 minút. C'est un honneur et une joie d'être parmi vous. Mais... Je mi cťou a potešením, že tu môžem byť s vami. Ďakujem za pozvanie. Je to komplikované a zložité, toľko môžem povedať na Margo situácie v Syrii dnes. Po štyroch rokoch e, vojny nelutostnej, ktorá má regionálne, ale aj medzinárodné dopady. Je tu zapojených množstvo protagonistov do toho konfliktu a um, získala sa teda pozornosť aj e, tlače a e, treba ale objektívne ani nestane re, e, reportovať o situácii v Sýrii, čo sa stáva takmer nemožným v súčasnej situácii. Poznatky a skúsenosti za posledné roky sú možno len určitou abstrakciou bežného života ktorékoľvek siečana dnes. Je to komplikované a kom- zložité. Ja by som sa rád pokúsil vyjadriť e, niektoré veci, ktoré sa stali mne, nám v Syrii, e, čo je pre nás nešťastná skúsenosť a e, vidíme, že to je kvázi neobmedzené utrpenie mnohí kresenia a, a moslimy e, trpia a treba e, správne reagovať na tie otázky, ako e, to zvládať. Čiže ako zachovať dôstojnosť človeka v takýchto neludských podmienkach, ako pre mňa ako kresťana si urobiť, eh, vlastne eh, prežiť v tomto eh, v tejto, v tejto boji urobiť církev aj zdrojom určitej sily. Nie je to len jedna odpoveď alebo len jeden spôsob, ako žiť. Udalosti v Sýrii začali na jar roku 2011. Po období demonstrácií sa krajina postupne sklzla do otvoreného násilia. Táto kríza je krízou globálnou, v prvom rade politickou, ale nie len tým, je aj spoločenskou a hospodárskou krízou. Napriek všetkým nejakým uh, e, iluzórnym uh, e, ukážkam stability, je tu vojna a ničia sa štruktúry a chýbajú štruktúry, ktoré sú potrebné na modernizáciu štátu a sme teda v hlbokej kríze. Na úvod predstavím, akú je, aká je realita v Sýrii. Dosť e, je to čierne. Kríza zmenila všetko. Strach, nepokoj, neistoty, utrpenie. E, to poznajú všetci sírčania. Nikto si neprial ani nevedel predstaviť, že by sa Sýria dostala až sem a že budeme žiť v takejto tragickej situácii. Nemôžeme dnes už hovoriť o nejakej pokojnej oblasti, kde by sme neboli dotknutí násilím a týmito e, zločinmi. To už neexistuje. Dnes v Sýrii hovoríme, ale nie sú oficiálne štatistiky, sú len odhady, že viac než 210 tisíc mŕtvych, takmer 15 tisíc z toho sú deti, milión zranených tieto čísla sa mi zdajú žiaľ e, realistické. Mnohí ľudia sa stratili, e, zmizli. Okrem toho 7,5 milióna osôb sú vnútornými utečencami v krajine, ktorí utiekli z domu, mali len to, čo mali na sebe. Potrebujú všetko, absolútne všetko hovoríme o tých, ktorých sa to týka, ktorí ešte všetko potrebujú. A tamto číslo môže byť okolo 12,2 12 milióna podľa odhadov OSN. Čiže tí, ktorí stratili akúkoľvek možnosť žiť a prežiť v dôstojnosti, chýbajú im základné veci, tie najzákladnejšie. Hovoríme teda o takmer dvoch tretinách sírskeho obyvateľstva, ktorí sú pod prahom chudoby bez toho, aby sme hovorili o všetkých utečencoch v susedných krajinách, v Libanone, Turecku, v Iraku, v Jordánsku, dokonca aj v vzdialenejších krajinách ako je Alžírsko, Egypt. A to číslo môže byť možno 3,5 milióna. 3,5 milióna ľudí. A tiež všetko potrebujú. V Sýrii dnes e, vidíme, že je podstatne vyššia kriminalita Čiže unášanie, vlámačky, e, zabitia, e, lúpežné prepadnutia, všetky tieto javy sú novými javmi v sírskej spoločnosti. Hovoríme a sledujeme stratu všetkého, čo je podstatné pre život, všetky, všetké infraštruktúry, všetkých nemocníc, školy. Všetko toto nám chýba. Chýba nám vlastne e, chýba nám takéto verejné služby. Máme ani nie polovicu toho, čo sme mali v minulosti v Sýrii. Hovoríme o náraste radikalizmu a náboženského fundamentalizmu. Dnes radikálne islamistické skupiny Daesh, Musra, Islamský front, uh, s projektom islamského štátu, e, ktorý sa odlišuje len drobnosťami medzi týmito skupinami, ale majú spoločnú platformu. Je tu projekt politického islamu, ktorý sa má presadiť v celej Sýrii, dokonca v celom regióne. A to je realita. Oni dnes riadia tie tzv. oslobodené zóny. Hovorilo sa kedysi o oslobodených zónach, ale ja si kladem otázku, či sú tie zóny naozaj oslobodené a hovoríme tiež na medzinárodnej úrovni o podpore e, tých umiernených e, ako sírčan. Boh vie, že ja som ten najobjektívnejší. E, ja si kladím otázku, či to existuje, či existuje niečo také umiernené dnes. Ja nehovorím, že nie. Ja hovorím dnes. Dnes, či to existuje. Ďalšia vec, ktorá sa nás dotýka je, že žijeme v krvavej vojne, veľmi lokalizovanej. Je to Sýria, možno trošku z časť Iraku, ale má to dôsledky na celý región a týka sa to politickej, eh, politickej situácie v medzinárodnom meradle. Všetci sme motivovaní touto vojnou, čiže môžeme sa na to pozerať z rôznych pohľadov. Môže to byť vnímané ako vojna v Sýrii, občianská vojna, ale je možné to vnímať aj ako e, Turci proti Turkom, či proti Sunitom, Východ proti Západu a tak ďalej. Ďalší bod e, je e, neistota a obavy kresťanskej e, komunity. A k tomu sa ako kresťan pripájam. E, je pravda, že všetci sírčania sú znepokojení a nikto nemá monopol na utrpenie. Je to zovšeobecnené a všeobecné. Ale v dôsledku rastúceho, ra, rastúceho radikálneho islamizmu a ďalších tre, e, trendov, ktoré prinášajú aj násilie, videli sme to v susedných krajinách, v Iraku, Egypte, Libanone, ne, znepokojenie sírskych kresťanov je väčšie než znepokojenie ich e, e, rodákov iného náboženského e, iného vierovýznania. Je tu dominancia tých extremistických hnutí tam, kde kresťania sú prvým cieľom všetkých týchto útokov. Videli sme to prednedávnom v Syrii. Sú dotknutí spolu s ďalšími menšinami aj s tými liberálnymi sunitmi, pretože tento radikálny fundamentalizmus je zacielený práve na týchto ľudí. Pre nich je svet jednoducho rozdelený. Na jednej strane sú tí, ktorí majú pravdu, ktorí mm, e, vlastnia absolútnu pravdu a na druhej strane sú všetci tí, ktorí nezodpovedajú ich vízii, ich e, schémam a treba ich absolútne potlačiť, eliminovať, bojovať proti ním, pretože oni sú tým absolútnym zlom východní kresťania vo všeobecnosti a sírsky kresťania konkrétne sú tým slabým ohňukom najzraniteľnejším v spoločnosti a cítia silnejšie všetky tie negatívne dôsledky než ostatní. Preto väčšina sírskych kresťanov dnes v regióne žije v ťažkej skúške sú akými, akými si cudzincami u seba doma, snažia sa potom odísť. E, keby dnes dostali víza, e, tak si myslím, že možno 90, 85% e, z nich naozaj odíde zo Sýrie. Pretože momentálne pre nich akoby neexistovala budúcnosť. To je, to je škoda to je veľmi nešťastné. Žiaľ, dnes v Sýrii vieme, že smrť sa stáva akousi banalitou, môže z toho dotknúť kedykoľvek, ked, kohokoľvek, uh, hoci ako. Vzhľadom na túto dramatickú realitu, bude tu ešte miesto pre nádej? ako e, sa v tom udržať v týchto neludských podmienkách, ktorých dnes žijeme. Mm, môžeme v tomto všetkom, čo som tu opísal, ešte mať nádej, môžeme byť ešte realistickí. Ja som samozrejme optimista e, povahou a nehovorím, že sa nedá nič e, robiť, ale ako veriaci, ako kresťan, ako e, kňaz nemám právo to povedať. Tam, kde už sa nedá urobiť nič, tak e, všetko treba obnoviť. Všetko treba urobiť znovu. Ako? Treba nájsť cestu. Treba otvoriť novú cestu. No ako jezuita v, v Syrii sme tiež eh, sa snažili nájsť eh, cestu, otvoriť eh, cestu. Boli sme v Alepe, v Amaz, a snažili sme to sírsky otvoriť. Máme tam našu, sme tam prítomní, chceli sme vlastne mm, byť tam pre ľudí. Dnes po 4 rokoch konfliktu slúžime približne 28 tisíc rodinám. E, možno nejakými potravinami, to, takými základnými potrebami, čo potrebuje rodina, čo potrebuje osoba na normálny život, e, ale čo je to normálne, už neviem. A teda otvárame naše domy, naše centra, aby sme slúžili chorým, ktoré majú chronické choroby, ktorí už nemajú možnosť e, zaobstarať si základné lieky. A snažíme sa slúžiť tým, ktorí potrebujú lekárskú pomoc, niekedy ich teda dostaneme do nemocníc. Ďalšia mm, časť našej práce sú deti. Deti sú traumatizované, určite. E, tisícky ľudí, e, tisícky detí sú traumatizované, čiže treba s nimi pracovať. A tu sa snažíme tiež otvoriť naše centra. Slúžime približne 6 tisíc deťom, máme takú psychosociálnu podporu, pomáhame im v škole, aby sme im dali nejakú budúcnosť. A prosím som detí sa snažíme spojiť rodiny, dospelých, máme tam nejaké aktivity, vediac, že naša služba nie je obmedzená len pre kresťanskú e, komunitu, táto možnosť je otvorená všetkým, všetkým, ktorí sú núdzni a naše sírske sestry a bratia e, sú samozrejme 80% e, sú moslimovia a my teda nerobíme toto len ako reklamu, my tu pomáhame ľuďom a robíme veci, snažíme sa nájsť cestu, aby sme to zvládli. V tom, čo som povedal, e, nejde o nejaký politický akt, nejde o niečo, čo robia politici, Ide v prvom rade o to, aby sme mohli povedať, že utrpenie Sýrčanov si zaslúhuje, aby sme sa o to zaujímali. Aby sme sa zaujímali o tento každodenný, to každodenné hrdinstvo bežných Sýrčanov, každodenných ľudí, ktorých stretávame na uliciach, v mestách, v obciach, ktorí možno sú ticho, sú umlčaní, ale chcú sa vyjadriť. Väčšina siečanov je dnes umlčaná na nešťastie, nemajú ten hlas povedať eh, a nemajú možnosť eh, povedať o svojom utrpení. Hrdinstvo potrebuje solidaritu, eh, ktorá mm, prekonáva aj tie demarkačné čiary, ktoré niekedy sú len niekoľko metrov dlhé. Takže Mm, treba konať. Dúfam, že teda <laughs> nemyslím si, že dokážem vyriešiť všetky problémy, ale spoločne toto je svedectvo solidarity, to, ktorá prekračuje všetky hranice. Spoločne môžeme niečo urobiť. Dúfame, že to zvládneme, že nájdeme zmysel, aby sme zaramcovali naše poznatky, aby sme sa podelili so všetkými tými, ktorí potrebujú našu solidaritu a podporu a takto to spolu zvládneme, takto odoláme tomu veľkému útoku e, nejakej beznádeje. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, mon père. Euh, euh, maintenant, je donne... Ďakujem. A teraz dávam slovo Daniel. Hoffman tiež maximálne 15 minút. Thank you for this uh, Ďakujem vám za možnosť uh, hovoriť tu na uh, tomto zasadnutí o tejto dôležitej téme. Ja pracujem pre Middle East Concern, je to sieť kresťanov z krajín zo Severnej Afriky a Stredného východu založená 20, 20, pred 24 4 rokmi a my e, rozvíjame priame aktivity s kresťanskými komunitami v tejto oblasti a podporujeme samozrejme e, ďalšie, všetky ďalšie e, náboženské komunity a takisto riešime potreby kresťanských komunít a snažíme sa zlepšovať podmienky iných komunít, ktoré majú podobné problémy. Keď sa pozrieme na e, ten región a kresťanské komunity na, Strednom východe a, Severnej e, Afrike, tak rozdeľujeme e, ten región na tri podregióny. Ten prvý, to je vlastne Mauretánia až Tunisko, Jemen, Somálsko a tam je počet kresťanov pomerne malý, niekoľko stoviek alebo niekoľko tisíc tisícoviek napríklad v krajinách, ako je Alžírsko. A celé, celá kresťanská komunita e, je považovaná a, ako e, taká, ktorá konvertovala e, vlastne od islamu na kresťanstvo, povedzme pre štyrmi generáciami. To znamená, že vlastne prarodičia konvertovali, vychovali svoje deti, tie vychovali svoje deti, ale E, spoločnosť aj e, vláda ich stále považuje za konvertitov. E, druhá podoblasť, stredný východ, Turecko na severe, Irán na východe a ďalšie krajiny. Tam sú pomerne veľké kresťanské komunity, ktoré vlády uznávajú a majú určité práva a potom E, sú tam e, aj menšie počty konvertovaných e, kresťanov. Potom tretia oblasť, arabský polostrov okrem Jemenu a Líbia. Tam je pomerne početná kresťanská komunita, ale sú to najmä teda um, migrujúci pracovníci, ktorí tam pracujú a prišli tam z iných krajín. Keď sa pozrieme na problémy, ktoré majú kresťanské komunity a minoritné komunity, e, tak je celý rad problémov. Nemám ani čas, aby som sa o všetkých podrobne zmienil teraz e, a preto mm, budem stručne hovoriť o troch, troch hlavných kategóriách porušovania ľudských práv a ďalších problémoch, ktorým e, čelia tieto náboženské minority na Strednom východe a v Afrike, Severnej Afrike. Poprvé, jednak násilie e, mimoštátnych aktor, aktérov, zo strany mimoštátnych aktérov. Hovorili o tom už aj predrečníci. Je to pomerne časté v konfliktných situáciách v Sýrii napríklad, v Iraku extrémistické skupiny ako Daesh a ďalšie um, robia uh, e, hrozostrašné uh, e, násilnosti proti všetkým, ktorí sú, ktorí s nimi nesúhlasia, vrátane kresťanských komunít. Ostatní budú dnes ešte hovoriť o Iraku. Tento fenomén sa však neobmedzuje len na tieto dve krajiny. Napríklad Egypt má dlhú históriu práve takéhoto násilia, najmä po veľkých mestách ako Kahira, Alexandria, násilie proti kresťanským, kresťanským kostolom domácnostiam a iným e, minoritám, menšinám. A obvykle tieto problémy sa riešia v rámci zmierovacích výborov, ktoré sa e, schádzajú vo dedinách a podobne, ale aj často aj tie obete nakoniec sú nútené prijať vinu za incidenty a platiť dokonca nejaké odškodné, alebo sú aj e, niekedy e, vyhnaní e, z tých miest, kde žili. Nieko, niekoľkokrát sa takisto stalo, že prišlo k takýmto útokom proti kresťanom a komunitám v Istambule, napríklad v Turecku, takisto sa to stáva, podpalacký útok proti kresťanom sa odohral v Líbii podobne pred týždňom 21 kresťanov bolo sťatých e, a minulý rok e, aspoň 24 egyptských koptov bolo zabitých e, v Libii a kresťania z iných krajín, niektorí Afričania, ľudia zo západu boli takisto zavraždení v Libii minulý rok Mohol by som samozrejme uviesť aj ďalšie príklady. E, v oblastiach, kde, sú, e, kde je e, kresťanstvo uznanou církvou, stále pretrvávajú takisto problémy určité. Jednak sa to často týka budov, kostolov. V mnohých krajinách sú totiž reštriktívne zákony a praktiky, ktoré neumožňujú stavbu kostolov, napríklad v Egypte, Eh, je potrebný prezidentský dekret alebo prezidentské povolenie na to, aby sa mohol postaviť eh, kostol a aj na malé opravy zase je potrebné povolenie miestnych orgánov. No a potom to komunitné násilie, o ktorom som hovoril, často vzniká tak, eh, že sa začnú šíriť správy o tom, že kresťania si chcú postaviť kostol bez povolenia vlády sú aj mnohé iné príklady. Sudan. tam vláda verejne vyhlásila od roku 2011, že nedovolí stavbu žiadnych nových a systematicky sa zatvárajú existujúce kostoly. Posledný 18. Eh, februára bol zatvorený pred niekoľkými dňami. Aj v Turecku sú stále problémy. Napríklad pri navracaní skonfiškovaného majetku cirkvy za posledných niekoľko rokov je prakticky nemožné získať povolenie na stavbu nových kostolov. Irán to je ďalší príklad, jasný príklad. Tam vláda zatvára všetky oficiálne kostoly. Posledný taký bol zatvorený minulý rok. Kostoly kongregácií, ktoré používajú jazyk farsi, Teraz už je len niekoľko budov, kde sa e, títo ľudia môžu schádzať a väčšinou sú to ľudia e, e, arménskeho pôvodu e, a, a e, používajúci arménsky jazyk. E, väčšina z tých kostolov teda bola e, e, zatvorená. E, takže e, v ďalších e, krajinách samozrejme sú tie kostoly Eh, prístupné len pre eh, pristahovalcov v Saudskej Arábii je tá situácia taká, eh, že kresťanské komunity majú možnosť schádzať sa E, majú objekty, v ktorých sa môžu schádzať, ale tie e, objekty sú od seba e, veľmi vzdialené a nedostačujú svojou kapacitou, musia sa tam schádzať veľké počty ľudí, až tisíce ľudí a mnohí sa tam ani nedostanú. Takže pokiaľ by napríklad takéto, e, povedzme, bohoslužobné činnosti prebiehali mimo takýchto, takýchto mm, kapacít, takýchto mm, centier, tak by to mohlo viesť e, k postihom a e, Chcem však povedať, že vo všetkých týchto krajinách regiónu sú teda kresťania, ktorých rodičia alebo starí rodičia vlastne konvertovali k, ku kresťanstvu od islámu a títo ľudia čelia celému radu problémov. Spoločnosť ich e, vo väčšine prípadov neakceptuje, dokonca aj e, rodiny ich e, odmietajú a nie sú uznávaní vládou, vládami svojich krajín a je veľa prípadov každý rok keď sú ľudia aj e, uväznení, zatknutí, uväznení a v podstate e, sú obvinení z trestného činu, urážania islámu alebo v rámci rôznych politických e, procesov. V Iráne napríklad je 100 väznených kresťanov, ktorí boli obvinení z politických zločinov. A, takže e, toto všetko vytvára ďalšie napätie medzi e, náboženskými komunitami. A aj keď takíto ľudia nie sú obvinení z nejakého trestného činu, e, tak e, ich e, osobný stav je veľmi poškodený, napríklad pokiaľ ide o možnosť uzatvoriť manželstvo, e, vychovávať deti a podobne. Takže Eh, ľudia, ktorí sa eh, ktorí konvertovali na eh, kresťanstvo, takisto majú rôzne obmedzenia, pokiaľ ide o to, koho si môžu vziať, s kým sa môžu oženiť, s kým môžu uzavrieť manželstvo, ako môžu vychovávať deti, kde nakoniec môžu byť aj pochovaní, akým spôsobom, lebo ich muslimskí príbuzní často odmietajú umožniť im církevný pohreb. Potom máme tu súdy šaria, um, rôzne uh, náboženské komunity majú svoje uh, súdy uh, a zároveň tí, ktorí um, konvertovali na kresťanstvo, sú stále použi- po- považovaní za muslimov a práve preto sa na ne vzťahuje šaria ale zároveň e, v takom prípade prakticky prestávajú právne existovať e, alebo občiansky existovať z hľadiska toho moslimského pohľadu sú vlastne ako keby e, neexistujúci, nemôžu mať majetok, bankové účty, dokonca pasy sa im konfiškujú. Aj na právne účely prestávajú vlastne existovať. Toto je ale niekoľko príkladov, toho, ako sa porušujú ľudské práva v prípade kresťanských komunít a e, aj ďalších menšinových komunít v tomto regióne, o ktorom hovorím. Ja by som mohol uviezť mnoho, o mnoho viac, ale všetky tieto príklady ukazujú jednu vec. Hoci sa dnes venuje veľká pozornosť tým ohavným činom spáchaným v v kontexte občianskej vojny v Syrii a e, extremistickými skupinami ako Daesh a podobne. K tomu sa teda venuje veľa pozornosti, ale porušovanie ľudských práv v prípade kresťanov a ostatných komunít, e, tie nezačali e, vtedy, keď vypukli tieto násilnosti zo strany Daesh a podobne. Bohužiaľ, a ani neskončia, keď skončí konflikt typu dáž a podobne. Ďakujem vám. Ďakujem, pán Hoffman. Teraz pán William e, Spence, výkonný riaditeľ Inštitútu pre medzinárodné práva a ľudské práva. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým, ktorí e, zorganizovali toto stretnutie o tejto dôležitej téme. Budem stručný a vy ste boli zasa veľmi mm, trpezliví, takže ja len veľmi stručne pohovorím o kontexte. Chcem vám predstaviť túto najnovšiu správu medzi milníkmi e, stav e, e, ľudských práv menšín. My v podstate v svetle vojenských kampani a podobne e, chceme poukázať na to, kto, kto je e, tou najzraniteľnejšou skupinou. Štyri e, mimovládky sa na tom podielali, jednak inštitút, môj inštitút, potom skupina pre práva menšín, tak je, tiež je tu zastúpená a potom organizácia nezastupovaných ľudí a národov a potom tu máme, e, myslím, že tu máme ešte niekoľko exemplárov e, tejto správy a sú e, zároveň tieto, táto správa je k dispozícii na webových stránkach uvedených organizácií. My, to, my sme to nazvali medzi milníkmi, pretože e, tie perspektívy nie sú dobré. Ešte pred e, ISIS e, v severnom Iráke bola situácia menšín veľmi zlá pred roku, rokom 2014. Boli v podstate na, v oblasti, o ktorú sa dohadovala centrálna vláda a Kurdi väčši, tá, väčšina týchto e, menšín už začala v roku 2003 e, z krajiny utekať a vtedy sme už začali konštatovať, že tá situácia nie je dobrá a zhoršuje sa. A teraz je to nastavenie mysle iné, lebo e, už sa samozrejme spáchali tisíce vražie, vražd a Eh, mnoho mladých eh, žien z týchto komunít bolo eh, prinútených o vydať sa vlastne proti vlastnej vôli s muslimami a podobne. masové popravy, zabíjanie, hm, sexuálne násilie, mučenie, kruté zaobchádzanie, nábor detí, náboženskú činnosť a potom e, kultúrne a náboženské m, statky, ktoré tieto menšiny mali po storočia, sa konfiškujú a ničia. Toto sú všetko veci, e, ktoré prebiehali ešte v dobe písania tejto e, správy a v podstate išlo o sústredenú snahu e, eliminovať e, kultúrnu a náboženskú diverzitu Iraku E, napríklad bola vydrancovaná e, univerzitná knižnica v Mosule, 8 e, tisíc kníh bolo spálených a tak ďalej. To sú príklady tej prebiehajúcej krízy. Keď hovoríme o te, tomto násilí, treba e, sa zamerať na niektoré veci a chcem hovoriť aj o niektorých e, konkrétnych prípadoch utečencov, o ktorých sa hovorí aj v tejto správe. 17-ročné e, jezické dievča napríklad hovorí, že jeden deň e, museli, e, musela sa táto dievčina aj s jej rodinou presunúť z jej pôvodnej dediny do inej dediny, pretože tam prišli bojovníci ISIS, ale Nakoniec po niekoľko hodin, niekoľkých hodinách e, bojovníci ISIS e, zavraždili mužských členov mojej rodiny a potom zobrali zvyšok našej skupiny, e, to znamená tie ženy a deti, vrátanie mňa a potom sme, sa, sme boli prevezené do Talafaru, tam sme boli 5 dní v škole, počas tejto doby sme žiadny kontakt s tými únoscami nemali, dostávali sme len občas jedlo a potom sme e, boli prevezené do inej školy v Moselu na ďalších 5 dní a potom do e, väzenia v Baduš a tam e, sme boli oddelené od detí vo veku 5 až 10 rokov. My sme nakoniec boli prevezené do Talafaru, kde boli oddelené od seba e, vydaté a nevydaté dievčatá. Moja sestra a ja sme nakoniec sa dostali na miesto, e, kde e, sa predávali mladé ženy palestíncom a irán, irackým vojakom a ja som bola predaná za 1500 dolárov, potom e, som bola predaná ďalej Palestínčanovi. Takže toto 17-ročné e, dievča nakoniec e, ušlo a podarilo sa jej opäť spojiť s rodinou a teraz žije v utečenskom tábore aj spoločne so, s rodinou. Ja len chcem uviesť toto ako príklad toho, čo sa odohráva. Ten príbeh má aj ďalší aspekt a to, ako v podstate sú tí ľudia vysídlovaní. 2002 milióny 2,2 e, milióna ľudí bolo takýmto spôsobom vnútorne vysídlených. Mnoho z nich e, samozrejme prišlo o e, dokumenty, o doklady, Mnoho z nich e, žije jednoducho tam, kde sa dá, dokonca pod mostom a e, rôzne. To znamená, že e, je to veľmi zlé. Podmienky v táboroch sú veľmi zlé, hygienické podmienky v podstate sú nepriateľné a podobne. My sa v tejto správe zameriavame na právne aspekty keď hovoríme vlastne o zločinoch ISIS, tak ľudia hovoria, toto sú vojnové zločiny, zločiny genocídy. A my e, chceme e, urobiť právnu analýzu porušovania medzinárodného humanitárneho práva. O to nám vlastne ide. A teraz dávam slovo e, pani Ali Smith. You, ďakujem pekne a ďakujem pani predsednička, že tu dnes môžem vystúpiť. Ako pán Spence keď sme zostavovali e, správy, tak sme vlastne zhromaždili to, čo sa stalo v Severnom Iraku od júna do augusta minulého roku. Pozreli sme sa na to potom z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva, trestného práva, aby sme teda e, sa pozreli na to, ku ktorému, ktoré zločiny mohli byť spáchané. V správe vidíme e, konkrétnejšie prvky tých trestných činov. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, ale ja E, teda poskytnem široký prehľad toho, čo sme zistili, pokiaľ ide o vojenské, vojnové zločiny, e, genocídu a zločiny proti ľudskosti. Pokiaľ ide o vojnové zločiny, to, čo sme zistili v, pri zostávaní správy, bol tam nemedzinárodný e, ozbrojený konflikt v danom čase v Iraku. A teda v dôsledku toho minimálne 16 druhov vojnových zločinov, ktoré sú zakázané na území v tomto čase, eh, spáchali, teda 10 eh, z týchto 16 spáchali sily ISIS, napríklad pranie rukojemníkov, eh, hromadné popravy, útoky na budovy venované náboženstvu, kultúre, nemocnice a samozrejme Ehm, verbovanie detí do 15 mm, rokov veku, ktoré sa potom aktívne podielajú na týchto nepriateľských činoch. Takže tie dôkazy, ktoré sme zozbierali, nám e, umožňujú povedať, že áno, došlo k spáchaniu vojnových zločinov. Pokiaľ ide o útoky proti ľudsk- zločiny proti ľudskosti, ISIS robí e, široké systematické útoky proti obyvateľstvu na severe Iraku. Medzinárodné právo vyžaduje, že um, ak sú široké alebo systematické útoky, považuje sa to za zločin proti ľudskosti a ISIS robí oboje. No a čo sa týka týchto útokov, 10 z 11 zakázaných činov spáchali, teda z tých, ktoré predstavujú zločiny zločiny proti ľudskosti, napríklad vraždy, e, zotročovanie, mučenie, znásilňovanie, prenasledovanie a neludské e, činy. Ten e, kompletný zoznam je v našej správe, takže môžeme povedať z presvedčenia, že boli spáchané zločiny proti ľudskosti. Čo sa týka genocídy, <clears throat> boli spáchané tieto činy zabitia ľudí, e, vážne ubliženie na zdraví, znižené, e, e, teda podmienky života. Čo sa týka genocídy, považuje sa za genocídu, ak sa to robí proti chráneným skupinám so zámerom zničiť celkovo alebo čiastočne tieto skupiny. Určite to, čo ISIS spáchal, bolo proti chráneným skupinám, bolo proti náboženským etnickým menšinám v Severnom Iraku. A myslím si, že je férové povedať, že tieto činy boli spáchané zrejme s úmyslom zničiť celkovo alebo čiastočne tieto skupiny. A môžeme tento úmysel e, podložiť napríklad povahou tých činov, druhom tých činov, ktoré boli spáchané rozsahom tých spáchaných činov. Boli tam napríklad e, nútené konverzie alebo trestanie civilného obyvateľstva za vykonávanie kultúry, náboženstva, za to, že hovoria vlastným jazykom. No a samozrejme tie prehlásenia, ktoré ISIS urobil o svojom cieli vytvoriť homogénny štát. Toto už zaznelo. Takže môžeme s presvedčením povedať, že sú informácie o tom, e, aby sme to teda e, mohli právnickým jazykom povedať, že áno, e, ISIS sa musí zodpovedať za trestné činy proti, za zločiny proti ľudskosti, za genocídu, za vojnové zločiny. Ja som zdokumentovala zločiny v zmysle medzinárodného práva v mnohých krajinách, prakticky vo všetkých regiónoch sveta a myslím si, že môžeme povedať, že to, čo je tu, E, také zaražajúce na tých činoch ISISu, to je ich rozsah, ich brutálnosť, e, krutosť a systematickosť. A najviac teda sú zaražajúce uh, tou arogantnosťou Eh, páchateľov. Oni sa chvália tým, čo robia. Chvália sa tým, že eh, držia obyvateľstvo v hrôze na severe Iraku, v iných krajinách regiónu. Myslím, že eh, to musíme jasne povedať a určite nehovorím nič, čo by sme ešte nevedeli, že ISIS sa nezastaví, pokiaľ nebude zastavený. Budú pokračovať, budú ďalej šíriť sa za hranice, snažia sa uvaliť túto hrôzu na medzinárodné spoločenstvo, tak ako tú hrôzu uvalujú na e, ten sever Iraku a musí tam byť, e, musia byť zobraní na zodpovednosť, musí tu byť náprava pre obete. Všetci musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Ja ako právnička, vy ako poslanci, vlády, e, členovia občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o špecifické odporúčania, to vrátim zase slovo Spensovi. Ďakujem. Ešte, ešte ospravedlňujem sa, že prekračujem svoj uh, vyhradený rámec. No, ja by som to bol iba uzavrel k tomu, čo povedala Ellison. Ďalšou historkou by som to ešte uzavrel. A síce to je 20-ročný jezický muž, ktorého sme sa tiež, s ktorým sme sa tiež stretli v táboroch. Prišli sme k nemu a povedal, povedali sme mu, že aké máš plány, čo chceš urobiť, čo sú tvoje dlhodobé ciele. Teraz si tu a on odpovedal, Myslím, že na budúci týždeň nás prevedú do iného tábora a myslím, že tá týždňová, ten týždňový horizont zmýšľania, to je typické pre mnoho týchto utečencov, mnoho e, príslušníkov toho medzinárodného spoločenstva aj Európskej únie. E, to, to si musí uvedomiť. Urobili sme 34 odporúčaní kľúčových, ktoré sú urgentné. Je potrebná urgentná humanitárna pomoc. Momentálne 36 celkov svojich finančných požiadaviek OSN bolo naplnených a keď sme sa rozprávali so súčasnými OSN, pýtali sme sa, prečo sa to nelepší. Oni nám povedali, dajte nám tie nástroje a urobíme to, ale netvárte sa, že máme zdroje, keď nemáme vyšetrovanie, stíhanie korupcie, v humanitárnych službách, poskytovanie humanitárnych služieb, to je tiež predmetom správy. Samozrejme, Ali som povedala, že stíhanie trestných činov, zločinov, ktoré si spácha a samozrejme dlhodobá ochrana a vrátenie tých utečencov z menšín na pôvodné miesto, to tiež treba riešiť. Najväčšia vec, ku ktorej by som ja chcela všetkých vyzvať, je, že skúsiť sa zamyslieť nad tým, aký bude plán po e, ére ISIS. ISIS nebude e, niečo dlhoročné, určite ich pre, e, premôžu, ale musíme sa zamyslieť nad tým, ako bude naplnené to vákuum. A na to potrebujeme bezpečné oblasti pre menšiny. Žiadna z týchto menšín sa nevráti domov bez uh, E, bezpečného, zabezpečeného života. To je predpoklad akéhokoľvek e, dlhodobého usídlenia a musíme tiež sa zamyslieť nad zmierením e, jednotlivých napríklad aj susedov, ktorí zdvihli ruku proti susedom v Mosule. Musíme mať národné zmierenie, ale zmierenie medzi jednotlivými ulicami v týchto oblastiach. Musíme sa zamyslieť aj nad obnovou vzhľadom na celkové škody toto je všetko v správe, ale ako som povedal, chceme, aby tá prezentácia osvetlila celý ten rozsah toho, čo sa udialo a uh, chceme to samozrejme zvýrazňovať aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo aby nám dala pohľad o tom, čo robí Európska unia, aké sú hlavné uh, e, usmernenia pre boj proti neznačenlivosti a diskriminácii pani Kaptenberg z organizácie Open Doors International a to na krátky čas, lebo musím dať slovo aj e, členom výboru. Thank you. Esteemed members of this parliament. Uh, Ďakujem, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste zvolili toto e, to vypočutie na takú dôležitú tému. Ja som um, organizácie Open Doors International eh, a to je organizácia kresťanov, ktorých práva na význanie a náboženstvo je porušované. Ale naša organizácia podporuje slobodu význania pre všetkých a ja chcem eh, hovoriť v mene eh, tejto platformy a poviem vám krátky prehľad eh, o čo ide. Ehm, bola založená v roku 2006, aby presadzovala slobodu vyznania pre všetkých ľudí všetkých vyznaní alebo bez vyznania. Dnes tá platforma pozostáva z rôznej siete eh, občianských organizácií, aj náboženských a nenáboženských a stále viac si uznávajú okrem iného aj EÚ, čo sa týka ich eh, usmernení k slobode vyznania a mm, prispiame k demokracii a k právnemu štátu a stabilite a mieru a zabezpečíme tie stabilitu a zároveň e, pán Stavros Lambrinidis e, 2012 eh, sa vyjadril, že eh, sloboda eh, vyznania je jedno z najtežších bodov na agende EÚ. No, my sme radi, že EÚ zaujíma svetú vedúcu úlohu v tejto veci a sme e, radi, že vysoká predstaviteľka Mogherini sa vyjadrila, že sloboda vyznania je jedno z priorít politiky EÚ. Hoci je e, príliš skoro posudzovať e, efektívnosť e, usmernenia EU. E, my si myslíme, že toto je veľmi dôkladný dokument a je to dobrý výsledok snahy, aby sa demystifikovali veci slobody vyznania a my sme s radosťou vyzvali tieto vedomosti počas konzultačného procesu a v porušovanie e, slobody e, vyznania e, je rozšírené a má rôzne formy. Potom, ako sme si vypočuli predchádzajúce prezentácie, súhlasím s pánom Lambrinicom, že nás stojíme pred výzvou tieto úsmerne nemajú byť obmedzené len na papier, ale musia byť e, úspešne premenené do praxe v EÚ aj doma, aj v zahraničí. Je kľúčové, aby úradníci e aj v hlavných mestách, aj v teréne e, riadne chápali náboženskú slobodu a jej vývoj a ako majú pristupovať k tomuto právo, oni budú musieť prakticky pracovať na plnení týchto usmernení v teréne a my sme radi, že Európska unia zahrnula výcvik v tejto oblasti a my eh, chceme pozbudiť EU, aby eh, v tom ďalej pokročila. No je to skôr eh, ovocie toho výcviku, ktoré má signalizovať plnenie týchto usmerení a v tom zmysle e, my e, vidíme e, túto usmernenie ako dôležitý krok a nie ako samoučelné kroky. Teraz sa zameriam v týchto usmerneniach osobite na Blízky východ. Je to konečnom dôsledku zodpovednosť štátu a zabezpečiť, že jednotlivci e, majú slobodu vyznania a je najdôležitejšie, aby EU a medzinárodné spoločenstvo a hlavne orgány a príslušné mm, zúčastné strany v konfliktu na Blízkom východe naďalej e, odsudzovali porušovanie ľudských práv a diskrimináciu jednotlivcov z dôsledku vyznania. Občania tiež e, musia mať zaručené, že pachatelia nebudú beztrestní. Um, blízkovýchodná um, spoločnosť e, pozostáva z rôznych e, e, náboženských aj národnostných spoločenstiev, ale mm, teraz sa táto rôznorodosť vytráca. Open Doors zistila, že asi 40 kresťanov eh, odišlo aj eh, v Iraku. Eh, väčšina z kresťanských spoločenstiev je vyhaňaná alebo vyvrazená. Takže ak EU robí nič pre plnenie naplne náboženskej slobody, čo ostane o 20 rokov. Je dôležité, aby sme ďalej posilňovali tieto hodnoty a zdôrazňovali rôznorodosť a rovnosť pre všetkých Čiže chcem zvorazniť, že politika e, ľudských e, práv nemôže byť len doplnok e, k relatívnej stability. Prevencia konfliktov, mediácia majú predchádzať takýmto udalostiam. Konferencia, ktorá sa konala v Kahire v decembri, je len jedným z príkladov a rôzni náboženskí otcovia tam um, odsudili um, nútené um, vyhnanie kresťanov a ďalších náboženských menšin. Ale na miestnej úrovni sa um, vykonávajú snahy na zvierenie. Preto um, chcem podnetiť Európsku úniu, aby podporovala iniciatívy a poslednú hlavu, ktorú môžu e, zohrať e, takéto organizácie pri podpore klímy náboženskej značnlivosti. Náboženská sloboda sa niekedy vníma ako osobný záujem, priorita alebo e, hobby niekoho, kto praktizuje konkrétne náboženstvo, ale náboženská sloboda je pre všetkých a je strategické toto um, právo um, podporovať. A tiež e, treba dbať na to, že uh, v debate uh, v rámci širokého kontextu by to mohlo zahrňať aj debatu v tomto parlamente. Pokrok slobody význania by sa nemal um, obmedzovať len na túto skupinu, ale my chcem vyzvať poslancov Európskeho parlamentu, aby sa zamerali eh, na tieto otázky a aby ďalej vyšetrovali eh, násilie vo svojej práci. Preto vítame eh, túto dôležitú schôdzku, no vítame tiež ten špecifický zámer a diskusiu o dôležitosti strategického dopadu a účinnú politiku EÚ v tejto veci. Európsky parlament vo svojom odporúčaní vyjadril, že na pozornosť sa musí klásť na situáciu tých, ktorí e, zmenili e, svoje náboženstvo. A my e, vyzývame tento výbor, aby e, venoval pozornosť situácii e, týmto ľuďom, ako aj e, zákonom o rúhaniu. A e, tiež chceme, aby tento parlament vyzval pani Magarini, aby robila viac pre ľudí, ktorí sú ateisti alebo humanisti a oni majú často problémy podobné ako tie, ktoré majú náboženské menšiny. Ďalej eh, chcem vyzvať parlament, aby zahrnula eh, rozmer eh, náboženských slobod, keď sa diskutuje tematické veci ako napríklad ľudské práva. Práva na vyznanie sa často obmedzuje ženám na Blízkom východe a praktizovanie ich vyznania e, hlavne často e, nastáva e, počas vojenských konfliktov a na záver chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma pozvali a za to, že som mohla vám povedať niečo o náboženských slobodách na svete. Ďakujem pani Kattenberg a teraz dám slovo kolegyni ktorá je zároveň predsedkynia delegácie Európskeho parlamentu so ostatným Masarek, pani Marisa Matias, ktorá bude predsedať do konca schôze. Ja eu vou esperar que ponhas aos cotores. Muito obrigado. Ďakujem, počkám, keď si nasadíte sluchadlá. Najprv by som sa vám chcela všetkým poďakovať. Je to dôležité že sme sa mohli podeliť o vaše názory. Nie je to náhoda, že máme toto vypočutie spolu s delegáciou pre Svatý Mašrek, aby tieto konkrétne otázky boli riešené aj vo výbore pre ľudské práva, aj v delegácii Mašrek. My nechceme mať rozdrobenú debatu a preto chceme mať toto vypočutie spoločné, aby sme vedeli, o čom hovoríme. V programe sa píše, že to bude trvať do 11.30, ale začali sme trošku neskôr, takže môžeme pokračovať do 12.00. No, ja chcem vyzvať nasledujúcich rečníkov, aby sa vyjadrovali stručne, pretože ak ostane čas, a radi by sme mali e, možnosť e, dať slovo ESVČ aj komisii. Mám nasledujúcich dvoch rečníkov na zozname. Ak e, niekto chce vystúpiť, e, nech sa prihlási najprv pán Vagnholz, čo bude hovoriť, a potom Anna Gomez. Ah, okay, because you said Weidenmüller, Weidenholzer. Ja, okay. <laughs> Ja, ja, okay. Äh, <clears throat> möchte ich ganz... krátkosti tri body. Teda, čo sa udeje teraz? Eh, práve sme sa dozvedeli, že v Severnom Iraku 200 tisíc eh, sírskych kresťanov bolo zajatých. To je tragické. Čo sa s tými ľuďmi teraz udeje? kolegyňa Anna Gomes a ďalší kolegovia sme boli v severnom Iraku, videli sme to, hovorili sme s jezidmi. Stále ešte sú ľudia, ktorí sú v moci Daesh. Je to nejakých 3-4 tisíc žien, ktoré sú vo vlastníctve ľudí, ktorých kúpili. Čiže čo sa udeje s nimi? To je pre nás dôležité. No a celý tento región, ak o tom diskutujeme, prečo nemôžeme vyvinúť väčší tlak na krajiny, s ktorými máme normálne vzťahy, vieme, hovorili sme so ženami, ktoré nám rozprávali, že ich sestry, susedky, e, napríklad sú v Sávskej Arabii a e, teda musia pre svojho majiteľa robiť všetko, čo od nich žiada. No a potom druhá téma sú tie utečenské tábory. Hovorili ste o tom, je to naozaj problém je tu príliš málo peňazí, prostriedky, ktoré e, sú, sú úplne smiešne vzhľadom na tú katastrofu. Prešli sme tadia, bolo tam veľké vzrušenie, veľa ľudí, vedľa mňa išiel taký e, mladý muž, pýtam sa, prečo je po anglicky a mi hovorí, našiel som slovník a učím sa anglicky. Ak to je jediný spôsob e, vyučovania nejakej školy, čo sa stane s týmito ľuďmi o 2, 3, 4 mesiace, keď nevedia, čo so svojím časom, e, ktorý vlastne strája v tom tábore. Druhá otázka teda je, že naozaj potrebujeme o mnoho viac prostriedkov, peňazí. Echo má k dispozícii nejakých 80 60 miliónov eur. Oni robia fantastickú prácu, ale 60, 60 miliónmi eur to nezvládneme. A čo keď bude Mosul oslobodený? Ďalší milión ľudí, mm, ktorých nemáme e, kam umiestniť a potom post-ISIS, fáza po ISIS. To je veľmi pozitívne, keď sa hovorí o e, teda čase po ISIS, lebo samozrejme potrebujeme určitý optimizmus, aby sme to všetko zvládli. Samozrejme, medzinárodný trestný tribunál je veľmi dôležité. Tam uh, ich treba postaviť pred súd. Uh, aj to sú dôležité aspekty, ako tu zazneli. Uh, Jeden bod ma však aj tak znepokojuje. Chceme, aby ľudia, ktorí od Kristových čias žili v tomto regióne, chceme, aby v tomto regióne už neboli žiadni kresťania? Chceme teda povedať, že vlastne všetci majú prísť k nám, alebo nemali by sme mať záujem aj o to, aby kresťanstvo, ktoré je súčasťou tejto multikultúrnej spoločnosti Orientu, aby tam aj mohlo ostať. Thank you, Anna. Ďakujem, Anna. My sme e, minulý e, týždeň e, cestovali v tej oblasti a rozprávali sme sa s obeťami toho násilia. Bolo to skutočne veľmi smutné. Pán Spencer hovoril o niektorých e, obetiach e, priamo. Samozrejme, e, bolo tam veľa slz, ale my sme hovorili nielen s nimi, ale aj s, so zástupcami komunít v táboroch a môj záver je taký, a to sme napísali aj pani Federike Mogherini, vysokej predstaviteľke, to, že Európska únia nerobí dosť pri pomoci obetiam e, týchto ohavných e, situácií. A tá situácia sa ešte zhoršila v dôsledku daž, ešte predtým, ale to bolo už zlé. My sme navštívili jezickú komunitu v Laleš a tí nám povedali, že tie masakry, ktorí boli obeťami e, od e, útoku na horu Sinja, e, v podstate už narastli početne na 77, takže 77 takých masakier. A Európska únia nerobí dosť. Napríklad, nejde len o peniaze, ide o veľa viac. Ide o pomoc pri e, záchrane dievčat, ktoré sú e, rukojemníkmi, existovala určitá e, sieť, ktorá vlastne aj pri zapojení niektorých žien zo západu pomáha Daešu vlastne v tejto činnosti namierenej proti mladým ženám. My sme sa rozprávali e, s niekoľkými e, ženami, e, ktoré nám ukázali fotky svojich bratov, ktorí nakoniec boli obeťami vymývania mozgov zo strany ISIS. Teraz už je to dokonca verejné, tieto ich fotografie sú zverejnené na sociálnych sieťach. Takže nebudem hovoriť o tom, že Európska únia vlastne nie je schopná koordinovať členské štáty, alebo členské štáty vlastne odmietajú koordináciu, pokiaľ ide o vojenskú pomoc. A nebudem hovoriť ani o humanitárnej spolupráci, ktorá by mala existovať medzi e, e, Európskou úniou a e, Erbilom. Ale oni v podstate nevedia, čo e, e, vlastne tie jednotlivé strany e, nevedia, čo robí tá druhá. V tých táboroch napríklad nie sú žiadne školy. Sú tam tisíce detí, ale nie sú tam školy, či už sú to kresťanské tábory alebo jezické tábory. Ja som bola minulý týždeň v Libanone kvôli kríze v Libanone a v Jordánsku 1,5 dva, e, tri, e, jedna tretina e, po obyvateľstva je v uprchlických táboroch. 320 tisíc detí, z toho 300 tisíc nechodí vôbec do školy, takže tieto deti nikdy nebudú mať vlastne schopnosť vrátiť sa do Sýrie ako kvalifikovaní ľudia pomáhať pri rekonštrukcii. Budú na druhej strane jednoduchým cieľom práve pre e, teroristov. Takže e, aj v záujme e, bezpečnosti našej a ich je potrebné urobiť to, čo je potrebné. A tu sme veľmi zlyhali, napríklad práve pokiaľ ide o školstvo. Kresťania v Iraku aj najvyššie kresťanské autority v Sýrii, Kaldejci a podobne, nám povedali, že v podstate tie programy, ktoré niektoré e, európske krajiny iniciujú, sú na nič. E, pretože e, ich cieľom nakoniec je zachrániť ešte tie preislamské kultúry v tejto časti sveta. Mali by tam byť ale programy pre e, ochranu žien, e, pre tých, e, ktorí unikli z otroctva a podobne. To sú tí ľudia, ktorí by sa mali navštevovať a ktorí si zasluhujú zaobchádzanie. Pretože toto všetko vlastne vedie k tomu, že kresťanské komunity nevidia žiadnu budúcnosť pre seba a snažia sa v Iraku a snažia sa dostať do Európy. Takže treba mať dlhodobú víziu a Nineva e, mala by sa stať bezpečným miestom, pretože teraz sa tam nikto nechce vrátiť, e, keď tam nie je žiadna medzinárodná ochrana keď padne Mosul, veci sa ešte zhoršia, lebo tam je e, veľký odpor proti e, sunnickému obyvateľstvu, ktoré je v Iraku minoritou, menšinou a e, s ktorým sa veľmi zle zaobchádzalo počas Malikovej vlády a vlastne preto podporovali ISIS. Ale keď raz ISIS bude z Mosulu e, vyhnaní, tak sa obrátia proti sunitom. A tá situácia bude ešte horšia. A samozrejme, e, ľudia sa do Ninevy bez medzinárodnej ochrany nevrátia. E, treba teda vyvíjať snahu o zmierenie a je podľa mňa veľmi dôležité E, podporovať e, tieto snahy. E, kurdské orgány sa snažia vlastne dostať tieto zločiny, ktoré robí Daesh a ISIS na ICC A, ale ide o to, aby sa takto angažovali aj iracké orgány. Toto je veľmi dôležité pre všetky menšiny v Iraku a myslím si, že e, Európska únia by mohla v tomto smere urobiť e, podstatne viac. E, ďakujem, pán Tanok. Ďakujem, pani predsednička. Sťatie 20 kopských kresťanov a E, vražda 40 e, Sýrčanov v Syrii. To je len ďalší príklad e, tragédie, ktorá sa v tejto časti Afriky odohráva po invázii zo strany Spojených štátov v, Irake, v Iraku. V podstate ide o to, aby Stredný východ e, a Severná Afrika vlastne bola homogénna, o to ide ISIS a Dajšu, aby tam neboli žiadne e, menšiny. A e, o podobné veci išlo aj Turecku. V podstate obeťou toho neboli len Armenci, ale aj Gréci a iní kresťania v tomto regióne jednoducho tá história pogromov proti menšinám je dlhodobá, bohužiaľ. A dokonca e, Sýrčania boli prenasledovaní pred 10 e, ročím e, zo strany Al-Kaidy. Ja som skutočne sa zastával za záujmov kresťanov na Strednom východe, ale aj v Pakistane a inde od doby, e, čo som bol zvolený za e, poslanca v tomto e, parlamente. A, ale v tej dobe, keď som sa o to začal zaujímať, ani moja iniciatíva vypracovať správu o tejto problematike, problematike nebola podporená dokonca ani zo strany kresťanských demokratov. Ale toto je skutočne veľmi dôležitá humanitárna otázka. Pred desiatimi rokmi som žiadal príslušného kominára, e, komisára o e, finančné prostriedky na pomoc kresťanom e, v tejto oblasti. Nedostal som žiadnu odpoveď, museli sme sa plne spolahnúť na súkromných darcov a ako povedala Anna Gomeš, je pravdou, že Maliková vláda pod absolútnym vplyvom šítov je problémom E, e, tá sekulárna e, vláda v severnom Iráne bola, Ira, Iráku bola podstatne štedrejšia pri podpore týchto menšín. Takže bohužiaľ jediné riešenie, pokiaľ ide o ISIS, je potlačiť ho vojenskou silou. Nedá sa očakávať, eh, že by eh, akýmsi zázračným spôsobom eh, konvertovali, ale celá tá iniciatíva musí vzísť aj od regionálnych mocností a my by sme mali vytvárať tlak na štáty zálivu Katar, Sávská Arábia a podobne. Napríklad Katarci na jednej strane nakupujú nehnuteľnosti v Londýne, na druhej strane financujú skupiny džihadistov v Sýrii E, takže e, treba e, presvedčiť tieto krajiny, aby zmenili postoj, ale zároveň bohužiaľ stále zomiera vysoký počet ľudí v dôsledku činnosti týchto extrémistických skupín. Ďakujem, ale ja by som chcela len jednu všeobecnú pripomienku vysloviť k tomu, čo sa tu povedalo o rôznych skupinách a ich záujmoch. Ja som si zobrala slovo sama, dúfam, že môžem. I vy ste povedali, že dokonca teraz aj lavica je e, teraz ten záujem skutočne e, prichádza zo všetkých strán a my E, sa vždy snažíme e, chrániť e, tie najviac zraniteľné, najkrehkejšie skupiny. My sa na to pozeráme ako na politický problém. My samozrejme neignorujeme to, že katolické menšiny a iné náboženské menšiny sú skutočne terčom útokov Zároveň treba však myslieť aj na to, že sú iné dimenzie celého problému, politické, ekonomické, sociálne, kultúrne, ktoré e, sa týkajú aj ostatných ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách a v podobnej situácii. Takže nemôžeme e, e, vnímať náboženstvo ako tú jedinú identitu alebo jediný problém identity. Ehm, treba k tomu pristupovať ako k charakteristike, e, e, ktorú samozrejme majú aj iné menšiny. Nejde tu samozrejme o to, či chrániť alebo nechrániť, to je jasné, ale teraz e, dám slovo pánovi Čímdelovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som hneď sa poďakovať za to, že nastalo to dnešné vypočutie. Bol to môj návrh, ale veľmi sa teším, že tento návrh bol podporený koordinátormi a všetkými politickými skupinami vo výbore. To chcem zvrazniť a tiež som veľmi rád, že aj skupina, ktorá má na starosti prácu Európskeho parlamentu z regionu Mašregu, je tu prítomná, pretože vo všetkých týchto vzťahoch je e, činnosť tejto skupiny veľmi dôležitá a chcem sa tiež poďakovať hostom, ktorí nám predstavili aká je situácia a osobitne ďakujem Macovi Navrasovi Samo, ktorý e, to spomenzi našich e, hostí prežil obzvlášť. Mal som možnosť koncom 2008 roku byť v Sýrii, nielen v Damašku, ale aj v Malulii aj v iných e, regiónoch e, na hranici s inými štátmi. Mal som príležitosť e, vidieť a zažiť aj utečenské tábory palestínčanov z toho dávneho konfliktu, ale tiež sa stretnúť s predstaviteľmi kresťanskej menšiny v Sýrii. A to bola naša zvláštne pracovať, aby sme e, zistili, ako vyzeralo vtedy spolužitie v 2008 roku. A porovnaní s tým, e, ako je to dnes, vtedy bol ten obraz ideálny, ale vtedy mhm. tiež e, bola položená otázka zo strany jedného predstaviteľa kresťanskej cirkvi, že, ktorý povedal áno, ale Pýtame sa, aká bude naša budúcnosť, eh, keď sa tá politická situácia zmení. A vidíme, že to nie je stabilná situácia. A myslím si, že eh, v najhorších očakovaniach, eh, keď spomínam tieto rozhovory, neočakávali, že to bude humanitná dráma. A je to predovšetkým humanitná dráma keď e, polovica sírskej spoločnosti sú ľudia, e, ktorí e, buď zahynuli, sú nezvestné, alebo emigrovali mm, za hranicu, alebo sú presídlené v rámci štátu. Takže to poukazuje na dramatickosti situácie, podobne ako v Irak. A okrem toho, E, sa tu ukazuje, čo bude najťažšie a e, to po konsolidácii e, dúfame, že dnešní pachatelia budú porazení a že sa situácia vráti do normálnosti, ale musíme túto normalitu ešte vybudovať. Konflikt v Európe aj na Balkáne ukázal, aké ťažké je um, budovať e, normálne vzťahy. A tu ešte e, je činiteľ, e, ktorého základom je ten rozdiel, ktorý vyplýva z náboženských rozdielov. Ehm, moja druhá úvaha sa spája so skutočnosťou, že tiež to treba zúrazniť v tomto rozhovore, na čo sa um, upozorila pani Kattenberg, že tieto požiadavky, ktoré sa týkajú um, náboženských uh, a osobných uh, práv, uh, ktoré um, boli súčasťou programu komisie v minulom volebnom období a sú to tiež usmernenia, ktoré platia pre Európsku vonkajšiu činnosť e, a musím ich uplatňovať vo všetkých e, vzťahoch e, s druhými štátmi, s ktorými máme vzťahy. Je tam veľa nástrojov, ktoré môžeme využívať, ale to sú, tieto sa využívajú hlavne v situáciách, keď už konflikt je prekonaný, ale v situácii vojny je to nezvykle ťažké. A asi musíme využívať všetky všetkých tých silných politických hráčov, aby mohli pomôcť eh, predovšetkým eh, v eh, zadržaní násilia. A zadržanie násilia a zabranenie násilia a je predpokladom pre akúkoľvek normalizáciu a potom môžeme hovoriť o ďalších prvkov. Ale Myslím si, že um, dokumentácia toho, čo sa tam deje a to predstavuje aj uh, dokumentáciu um, mierky um, trestnej činnosti a vyvrazovania musí byť predmetom dokumentácie OSM, pretože to je potom základ toho, čo mu hovoríme uzmierenie. Bez toho sa eh, nedá vypracovať ten katalóg krivt, e, ktorý bol spáchané aj na kresťanoch, aj na iných e, spoločenstvách a menšinách, ktoré chcú, aby niektoré skupiny boli vymazané z mapy toho regiónu. Peniaze sú dôležité, ale domnievam sa, že najdôležitejšia otázka je, či máme vôľu Najdôležitejšie sú, je samozrejme vôľa. A domnievam sa, že účinkom e, tohoto dnešného vypočutia musí byť nielen potvrdenie, že situácia je veľmi zlá a že súhlasím s tými obavami, ktoré ste vy tu e, vyjadrili, ale tiež, že my vyjadrujeme našu emocionálnu volu, že chceme e, túto e, pomoc e, poskytnúť, ale tiež musí byť účinkom toho, že sme pripravení vypracovať nejaké stanovisko zo strany komisie, ktoré môže byť ďalšou pripomienkou a dynamizáciou tých skutočností, ktoré reagujú na prenasledovanie kresťanských skupín a ďalších menšín na svete. A nakoniec eh, chcem podať jednu vec. Či kresťania musia ostať na eh, Blízkom východe, alebo či musia eh, vycestovať do Európy. Tu chcem pripomenúť tvrdenie e, jedného z biskupov, ktorý povedal pred dvoma rokmi, že ak e, nebude, nebudú kresťania na Blízkom východe, e, na, v Iraku a v Sýrii, tak sa obávame, že tam zahynie viac ako milión ľudí, pretože dojde do veľmi krvavého, krvavej odplaty. A my chcem prispieť k tomu, aby e, došlo k e, uzmiereniu a mierom riešeniu konfliktu a to musíme mať na zreteli, keď e, venujeme pomoc tým ľuďom, ktorí tam sú a zároveň aj tým, ktorí nie sú kresťanské vyznania a ktorí sú moslimi. A za to vám chcem poďakovať a ospravedlňujem sa za predlženie. Thank you. I, I... Ďakujem. Ďakujem vám za spoluprácu a chcem vás požiadať, teda, aby ste uh, nám aj naďalej pomáhali. Máme 11 minút a chceme ešte dať slovo ďalším kolegom, takže teraz uh, pán Ja sa pokúsim o stručnosť, ďakujem vám za slovo. Po troch minútach môž, ma môžete upozorniť bol som pr- po 5 rokoch pred dvoma týždňami opäť v Iraku. A ja budem teraz hovoriť po maďarsky, ak dovolíte. Takže bol som v Iraku. A pre e, združenie Church in Need a išlo o to, aby sme boli priamo v teréne. Nebol som tam teda ako politik, ale bol som sa pozrieť na tábory, bol som tam ako člen tohto združenia Nechcem to eh, z, toho, z tohto urobiť eh, dlhú politickú debatu. Chcem hovoriť o tom, čo môžeme konkrétne urobiť. Súhlasím s mnohými predrečníkmi. Eh, nedostatok škôl, absencia škôl a nezamestnanosť. To sú tie dva najväčšie problémy. Európa nepochopila, že sú stovky tisíc ľudí, ktoré, detí, ktoré nechodia do školy. To je problém. Združenie Church Need postavilo veľa škôl v priebehu šiestich mesiacov. To znamená, že dobročinné organizácie boli na lokálnej úrovni schopné e, odpovedať rýchlo, ale nemôžeme e, to urobiť, pokiaľ nám v tom nepomôže aj Európska únia. Európska únia. E, miestne mimovládne organizácie dokonca často ani nevedia, čo by Európska únia chcela urobiť, nevedia o svojich činnostiach, aktivitách a nevedia o tom, čo robí Únia. E, e, ECO, to je e, organizácia, ktorá má vynikajúceho riaditeľa a, a podobne, ale keďže nepoznajú sa tí partnery navzájom, nemôžu spolupracovať. A to, to, viem, že to nie je jednoduché, že to nie je taký priamočiarý proces, ale tento problém musíme vyriešiť. Mimoriad, mimovládne organizácie pracujú na mieste, priamo v teréne, nie na diálku, takže my musíme byť prítomní tam tiež. A teraz ešte druhá vec, pani predsedníčka veľmi stručne. Chcem, aby sme urobili niečo hmatateľné. Máme pravicu aj lavicu na našej strane, pán Tanok o tom hovoril, ale ja sa chcem pozerať do budúcnosti. Mám, musíme byť zameraní do budúcnosti. Ja pochádzam z postkomunistickej krajiny, máme svojich problémov veľa, ale keď sa pozrieme na otázku e, kresťanov, tak to v Maďarsku vyzerá, ako keby sme boli kedysi v nejakom 18. 19. storočí. Kresťania nikdy o sebe nehovoria len ako o sebe, ale hovoria o všetkých menšinách. Pre Európu sú kresťania dôležití, dôležití tak toto je a musíme sa spoliehať na seba, to znamená na nás ako na kresťanov a toto vlastne platí aj pre ostatné menšiny, to znamená Európa toto musí pochopiť správne. Ja nechcem diskriminovať nikoho. E, prosím, e, nevysvetľujte si to tak. Ja chcem len povedať, že Európa tu má svoju rolu. Musíme podať pomocnú ruku. Samozrejme, my chceme pomáhať aj druhým, ale treba povedať veľmi jasne, že Európa má zodpovednosť za kresťanov, pretože my máme jednoducho svoju špecifickú zodpovednosť voči tejto uh, menšine. Eh, súvisí to s našou históriou, našou kultúrnou identitou desaťročia sme jednoducho e, nemysleli na to, že v podstate z toho všetkého vyviera naša civilizácia, e, ktorá už má 2000 rokov. A ešte ďalšia stručná pripomienka. Myslím, že všetci by sa mali spýtať, čo môžem urobiť, čo môžem predložiť na stôl. Niektorí, tí z nás, ktorých táto otázka zaujíma, tí, ktorí sú doma, ktorí E, môžu rozhodovať e, e, by si mali položiť túto otázku, či a ako získať peniaze pri týchto 13 tisíc rodín, ale nejde tu len o peniaze. Máme aj iné prostriedky, máme Európsku armádu a podobne. To znamená, treba toto všetko zvažovať v rámci práce ECO. Ďakujem vám. Thank you and last speaker, uh, Demis Ďakujem. A pán Demis Makes? Ďakujem, budem hovoriť po holandsky. Ja sa samozrejme chcem pripojiť plne k tej poslednej otázke a ja si kladím túto otázku. Samozrejme v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým panelistom za ich prednášky. To bolo veľmi dôležité. Ako koordinátor za skupinu ECR som bol hneď za to, keď padol tento návrh. A vedeli sme, že to nebude nejaká veselá spoločnosť, je veľmi smutné, že to skôr bude vypočutie. Ide o menšiny náboženskej komunity. To samozrejme poznáme v mnohých štátoch islamu Avšak e, toto je úplné dno. Myslím, že to už je ako pre človeka neuveriteľné, nepochopiteľné. To sú tie najčiernejšie stránky histórie, mm. ktoré sa tu teraz osvetľujú. Mm, histórie, stránky histórie ľudstva. Propaganda, ktorá sa tu robí, je tiež desivá. Týka sa to všetkých, e, ide to cez celé sociálne médiá, preto táto zvrhlá ideológia sa ešte aj šíri. E, veď to úplne e, podkopáva našu spoločnosť. A e, to je ďalší dôležitý aspekt tohto problému. Takže správa je dobrá, je krátka, e, jasná. Malo by to byť povinné čítanie pre všetkých, ktorí sa zaoberajú politikou a ľudskými právami a vidím, že je potrebné, aby Európska únia, OSN a ďalšie medzinárodné organizácie mali dobré dokumenty, ktoré menšiny sú prenasledované. Potrebujeme aj registre s menami osôb. Potrebujeme psychosociálne služby pre rodiny, ktoré sú dotknuté extrémnymi formami násilia a diskriminácie. A tá fáza po IS, tá, tu musíme pripravovať, pretože v niektorých regiónoch to naozaj zanechá hlboké stopy ešte veľmi dlho. Musíme vytvoriť pre rodiny aj miesta právnej istoty, kde budú môcť žiť. To patrí k politické realite na Blízkom východe ktorá sa bude zásadne meniť. Musíme myslieť aj na Kurdov. Aj oni potrebujú nové štruktúry. Aj iné menšiny potrebujú väčšiu istotu. Spoločenstvo národov musí konať, musí sa zamyslieť. Zamyslieť sa nad chybami. Je potrebný aj nový scenár. IS musíme chytiť za korene a vymýtiť Potrebujeme nové štruktúry, nové modely vzťahov medzi národmi, občanmi, ľuďmi. Viem, že teraz už nie je čas na odpovede, ale čo by mohlo spoločenstvo národov urobiť lepšie pre tú éru po IS? Pre zmierenie kultúr národov, pre lepšie reprezentatívnejšie štruktúry. Ďakujem. Ďakujem. Máme iba 3 minúty do konca schôdze, takže nemôžem dať, nemôžem dať opäť slovo našim pozvaným, ale dám ešte vám na minútu slovo a potom ukončíme schôdzu. Ja obyčajne dostávam svojmu slovu. Ďakujem pekne, ďakujem panelistom a všetkým organizátorom, ktorí tú uh, eh, diskusiu priniesli výboru, uh, do tohto výboru. Nemôžeme mm, mm, zabúdať na všetkých tých, ktorí sú pod tým obrovským tlakom. Musíme však ako politici a aj ako inštitúcia, ktorá má nárok robiť určité veľmi efektívne rozhodnutia, musíme robiť následujúce. Problémy sa nevymyslia, samé tvoria ich niektoré organizácie, osoby. Takže pani predsednička, mali by sme apelovať na externú službu, na uh, výbor AFED, aby sme iniciovali potrebné kroky proti tým, ktorí podporujú, postup, poskytujú podporu ISIS e, a sú tam ďalšie ozbrojené skupiny. Nemyslím si, že je to e, nejaké, nie sú, že sú tam nejaké tajné skupiny e, v týchto aktivitách. Takže preto vás naozaj vyzývam, aby ste si niečo konkrétne odniesli z tejto diskusie, aby ste našim odporúčaniam aby ste tie odporúčania dali zodpovedným orgánom. Ďakujem pekne. Mám minútu na ukončenie schôdze. Chcem poďakovať v prvom rade všetkým pozvaným. Ospravedlňujem sa, že ste nedostali opäť slovo. Myslím, že to, čo sa dnes udialo, mali sme hodinu a pol na schôdzu a potom z toho boli dve hodiny a ešte stále nemáme dosť času vypočuť si všetkých, takže môžeme to ľahko uzavrieť tak, že sa musíme sa k tej téme vrátiť, pokračovať v tej diskusii. Ospravedlňujem sa aj predstaviteľom Euró- ESVČ a komisie, pretože vám nemôžeme dať slovo možno na budúcej schôdzi e, spoločnej. A budete mať dosť času. Takže toto je všetko, nemôžem ďalšie závery vyvodiť, nie sú ani závery. Máme veľa vecí, na ktorými sa musíme zamyslieť. Takže ďakujem kolegovia. Ešte jedna informácia. Pýtali ste sa na e, Mašek a druhá, teda to prepojenie dnes o druhej zásada Mašrek delegácia, bude sa venovať ISIS. a bude to teda s medzinárodnou skupinou pre krízy. Takže ak máte záujem, môžete sa k nám pridať. A napokon ďakuje pani presenčka tlmočníkom za prácu a pokračujeme v tejto diskusii. Ďakujem, Elena. Thank you very much. Uh, see you soon. Ďakujem a uvidíme sa čoskoro. Ahora a los los miembros de Teraz uh Teraz budeme viesť rozpravu s Európskou službou pre vonkajšie činnosti o um, pláne činnosti um, pre um, členom výboru.